she Vážení kolegovia, začneme, pretože máme na dnes nabitý program, teda prosím vás, aby ste zaujali miest, e, miesta a mohli začať. Teda pristúpime k hlasovaniu. Začneme návrhom uznesenia o správe o pokroku v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2010. Je to správa Zorana Thalera. Začneme pozmeňovacím náhrom 11 za pán eh, Kukan. Eh, pán Kukan, eh, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte než budeme hlasovať, tak by som chcel predložiť ústny pozmeňovací návrh z dielne kolegov. Týka sa odkazu na ten názov Macedónsko v texte uznesenia. Navrhujeme zmeniť názov Macedónia, Macedónsko na názov former Yugoslav Republic of Macedonia, teda bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, všetky aj e, pridávne mená by mali byť v tomto zmysle pozmenené. Ďakujem. Va bene, se non ci sono obiezioni, il relatore è d'accordo, eh, vota, si astiene, va bene. O, o, contrari? Lansdorf. Takže kto je za, kto proti? Pán Lambsdorff, no už teraz neviem, ako je to s rokovacím poriadkom, či je ešte možný nejaký ústny pozmeňovací návrh, či stačí námietka jedného poslanca na to, aby nebol priateľný. Ak postačuje e, námietka jedného poslanca, tak ja by som túto namietku teraz vznesol. Dobre. Áno. Postačuje to. Takže nebudeme o tom vôbec hlasovať. Dobre, takže 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme to rovno elektronicky, pretože som to nebol schopný dobre odsledovať. Elektronické hlasovanie o 11. Koniec hlasovania. Desiatí kolegovia zatiaľ ešte nehlasovali. Kartičky máte v hlasovacích e, zariadeniach, ale ešte ste nehlasovali, takže prosím odhlasujte. Dobre. Koniec hlasovania. 21 za, 13 proti, prijaté. 12, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15. Respektíve 14. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Po častiach prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme to. Elektronické hlasovanie 28. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Koniec hlasovania. 24 hlasov za, 18 proti, prijaté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 37 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 39 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pokračujeme 40, 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 41 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 49 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 51, kto je za, 49. Chcete overiť? Nech sa páči. 49. Hlasujeme. Chiusa la votazione. Koniec hlasovania. 26 za, 23 proti, prijaté. 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 53 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 54 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 55 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 56 tam máme ústny pozmaňovací návrh pána Kukana, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 61, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 62 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 71 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 72, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 74 stiahnuté, 73 kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 78 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 82, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, nebolo mi to jasné, overíme elektronicky. 82. Hlasovanie otvorené. Chiusa la votazione elettronica. Koniec hlasovania. 23 hlasov za, 26 proti, zamietnuté. 83, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 84 za. Proti? Kto sa zdržal? prijaté. Kompromis 7 s ústnym pozmaňovacím návrhom pána Kukana. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 86 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 87 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 88 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 89 za. Overíme 88. Nech sa páči. Hlasovanie otvorené. Chiusa la votazione. Koniec hlasovania. 40 hlasov za, 11 proti, prijaté. 89 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 90 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 96. Kto je za? Sekretariat ma poopravil, musíme hlasovať aj o 94. Aj 95. Takže 94. Kto je za? 94. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 95. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 97 a 98 sú identické. Chcete to overiť? 96? Nie, nechcete. Dobre, takže 97, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté.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 Kto sa zdržal? Prijaté. 110. Kto je za? Kto je proti? Tuším, to bolo zamietnuté. Ale radšej to overíme. Nech sa páči 110. Otvorené hlasovanie. To 10, aperta la votazione, ancora c'è qualche collega che non vota. Ešte niektorí kolegovia nehlasovali, teraz už hej, hlasovanie uzavreté. 21 hlasov za, 33 proti, zamietnuté. Sto 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 109 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 112 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme 114, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 119 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 127, kto je za, prepačte, 123, 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 124 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 125 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 126, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 136 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté 137. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme 137. Mám pocit, že to bolo prijaté, ale nie som si istý, takže elektronicky 137. Hlasovanie otvorené. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. 25 za, 29 proti, zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 140, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 141 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pokračujeme 148. Nie, 142, 142, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 143 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 144 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 146. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 147 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 148 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 149 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 150 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 151 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Prijaté. Úvodné ustanovenie A, návrh 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Tuším prijaté. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Štvorka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Pani Janaku. Vážený pán predseda, čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 5, mohla by som e, mať e, ústny pozmeňovací návrh. Je totiž potrebné eh, vyčiarknúť especially for the governments. Je to poslednej vete. And it goes EU institutions Va bene, si toglie quella frase lì. Questa è la sua proposta. Eh, se ci sono... Ah, no, dobra, takže chcete vypustiť túto časť má niekto námietky? Môžeme to akceptovať? Ale vidím, že je tu námietka. Nie? Vy sa nehlasíte kvôli námietke. Ale pani Cornelis, pani Cornelisen, chceli ste sa vyjadriť? Nie, takže nie sú námietky. Tak budeme hlasovať s týmto upresnením, s týmto doplnením, respektíve vypustením, s touto zmenou. Kto je za, kto proti. Nebolo to jasné elektronické hlasovanie. Ide o návrh číslo 5. Hlasovanie otvorené. Chiusa la votazione. Koniec hlasovania. 30 za, 27 proti, prijaté 6 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 7 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, osmička za, proti, tuším zamietnuté. Deviatka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 10 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz budeme hlasovať elektronicky záverečné hlasovanie o pozmenenom texte. Hlasovanie otvorené. Chiusa la votazione. Koniec hlasovania. 49 za, 7 proti, traja sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Jasná väčšina za. Ďalším bodom programu je hlasovanie o návrhu správy o migračných tokoch vyplývajúcich z nestability. Ide o rozsah pôsobnosti o zahraničnej politiky EÚ. Spravodajcom je bývalý podpredseda Fiore Lopro Veram. Takže pozmenujúci návrh 98, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Tak najprv stovka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Musíme to skontrolovať. Takže elektronické hlasovanie k 101. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 proti. Kto je za, kto je proti, odmieta sa 103. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 105, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 106, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 107, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, Musíme skontrolovať ešte raz 107 elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa. 108, kto je za, kto je proti. Príjma sa. 108, kto je za. No keď už ja sám pochybujem, tak vás vlastne strhávam. Takže musíme skončiť s pochybnosťami. Chceme rýchle hlasovať, ale musíme brať všetko do úvahy. 29 za, 26 proti. Prima sa. 111. 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 115. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Budeme elektronicky hlasovať, takže 115. Mám taký dojem, že sa vám už veľmi nechce, pretože nevidím vaše ruky. 115. Končím hlasovanie. 41 proti, 14 za, 117. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa 118. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 121. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 122. Kto je za, proti. Zdržal sa hlasovania, príjma sa 123. Za, proti. Zdržal sa hlasovania, príjma sa 124. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa hlasovania, príjma sa 125 za, proti zdržal sa hlasovania, zamieta sa 126 za, proti, zdržanie, príjma sa 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, 128, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 129, kto je za, kto je proti, Zdržal sa hlasovania. To by sme mali skontrolovať. Hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 za, 6 proti. Tak sa mi zdá, že nedvíhate ruky tak, ako treba. 130, kto je za, kto je proti kto sa zdržal hlasovania, áno, vidíte, tak je to dobre, zamieta sa 131, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovanie, odmieta, zamieta sa 132, za, proti, zdržal sa, zamieta sa 133, za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 134, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 138, kto je za, nie. 136. Tak ešte raz. 136. Musíme hlasovať. 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa. 137. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 138 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 139, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 140, kto je za, kto je proti a teraz 145, kto je za, kto je proti sa zdržal hlasovania, prijíma sa 146 za, proti, sa zdržal hlasovania, prijíma sa e, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa ústny pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, sa zdržal hlasovania, prijíma sa 147 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 148, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 149, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 150, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 151, 151 kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? No, musíme to ešte skontrolovať. Čiže 151 hlasujem elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Takže 51 k 9. 50 1 proti, 9 za. Zamieta sa. 153, kto je za? Máme to ešte raz skontrolovať 152. Hlasujeme k 152. Končím hlasovanie. 28 za, a 32 je proti, teda zamieta sa. To bola 152, tá 153, kto je za, kto je proti. Zdržal sa hlasovania, príjma sa 154. Ešte raz 153. Elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 za, 30 proti, zamieta sa. Za proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 155, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 157, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 157, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa Za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 158, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 166 za, proti, Zdrža sa hlasovania. Myslím si, že je to prijaté. 167 nie, budeme elektronicky hlasovať o 166. Končím hlasovanie k 166. 31 proti, 29 za, Tesne, ale zamieta sa. 167 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis 6, kto je za, kto kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 29, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 30, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamieta sa. 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 35, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa 37 za, proti, zdržal sa, no to musíme skontrolovať, 37 elektronické hlasovanie, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa 26 44, 34 za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Ešte raz 38, hlasujeme. Končím hlasovanie. 46 proti, 8 za, zamieta sa 39. 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 42, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 46 proti, 8 za. 44, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 45, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa, zamieta sa. 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa, zami- príjma sa. 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa, zamieta sa. 51. Kto je za? Proti? zdržal sa, príjma sa. 53, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 63, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa 64, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa 60, 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa 66 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 71, za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 77, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 78, za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 79 za, proti, Zamieta sa 80 za, proti, zdržal sa, príjma sa 81 za, proti, zdržal sa, príjma sa kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa 85, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa 87 za, proti, zdržal sa, príjma sa 88 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 86 za, proti, zdržal sa, príjma sa 89 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 90 za, proti, zdržal sa prijaté, 91 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 92 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 93 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 94 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 95 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 96, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. A teraz k pozmenujúcemu návrhu 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa, dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa peťka, nie. šesť, kto je za, kto je proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania a prijíma sa 8. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania a prijíma sa 9. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania a prijíma sa 10. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa hlasovania. Prijíma sa 11 za, proti. Zdržal sa hlasovania. prijíma sa 12 za, proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa 13 za, proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa 14 za, proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa 16 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Musíme to elektronicky skontrolovať. Otváram elektronické hlasovanie. Tridsaťšesť za, 25 proti, Príjma sa 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa 20. Za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa stanovisko Libe L1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjima sa dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjima sa L3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa štvorka, čiže L4, L3 ešte raz elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie k L3. Končím hlasovanie. 35 za, 24 proti, príjma sa. Hlasujeme o L4 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. L5. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. 6. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. L7. Za proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa L8 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa L9, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 10, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamieta sa 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 12 dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Tu sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Druhá časť, elektronické hlasovanie k prvej časti 11, 11 12 L12. Končím hlasovanie. 29 eh, za a 26 proti. Prijíma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijíma sa L13, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Prijíma sa 14, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Prijíma sa L15 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. Ešte raz elektronické hlasovanie k L15. Končím hlasovanie. 33 za, 28 proti. Prijíma sa naozaj. L16 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Druhá časť, za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa. 17 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa. Druhá časť, za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa. L18 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 19 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa L20, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa 21 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa, l 22 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa, 23 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa 24 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa. A teraz k stanoviska výboru DV. D je jednotka v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Elektronické hlasovanie k D3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 33 proti, zamieta sa štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa šestka, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa sedem, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa D8, kto je za, kto je proti, sa zdržal hlasovania, zamieta sa D9, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa 10, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa 11 v dvoch častiach, prvá časť je za, proti, zdrža sa hlasovania, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa, prijíma sa Skontrolujeme tú druhú časť d 11. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 za, 25 proti, príjma sa. 12 za, proti, zdržal sa a príjma sa. 13 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 14 za, proti, zdržal sa, príjma sa 15 za, proti, príjma sa 16 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Dobre, Ostatné tieto návrhy spadajú pod 50, ale zabudli sme ešte na 28. Ešte to musíme hlasovať, takže na 28. sme zabudli. Budeme hlasovať o 28. To je strana 4. Pozmenujúci návrh 28 na strane 4. Môžete si to prečítať. Ešte raz, 28. Zhoduje sa s kompromisom 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrža hlasovania? Príjima sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Tak končíme hlasovanie. Hlasovacie karty ste založili. Teším sa, že môžem povedať, že náš spravodajca získal 53 hlasov, jeden hlas bol proti a traja sa zdržali hlasovania. To, ten jeden hlas to bol jeho hlas. Ešte máme jedno hlasovanie o absolutóriu 2009. Spravodajkyňou bola pani de Kaiser. Pozmenujúci návrh 1 prijatý. Trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zdržal sa, prijíma sa. 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Päťdesiat tri e, za, jeden hlas proti a traja sa zdržali hlasovania. Gratulujem spravodajky a tým sme hlasovanie ukončili. Požiadam pána Pasku, ak bolo pána Proveru, aby prišli sem dopredu za predsednícky stôl, pretože teraz som na rade ja s mojou správou Ah, l'altro. colleagues please let's let's move on and uh, start discussing uh, the annual report from the council to the Vážení kolegovia, uh, prejdeme k výročnej správe Rady pre Európsky parlament. Uh, spravodajcom je pán Albertini. Vážení kolegovia, posuňme sa vpred. Teda odznie správa pána Albertínyho. Odozdávam teda slovo pánovi Gabrielovi Albertínimu. Ďakujem, ďakujem pán predsedajúci. Budem veľmi stručný. Budem veľmi stručný, pretože rád by som nechal priestor kolegom, aby mali dostatok priestoru na svoje pozmeňovacie návrhy. Ide o výročnú správu o spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Je to prvá správa po vytvorení eh, SVČ. Eh, máme nastolených 273 pozmeňovacích návrhov, teda o 100 viac ako pri predchádzajúcej správe. Je to dôkazom toho, aký význam prikladáte otázkam európskej vonkajšej politike, vonkajšej politiky. Je to nová agenda pre nás všetkých. A váš zvýšený záujem odzrkadľuje aj štrukturovanie agendy európskej zahraničnej politiky. Európsky parlament má v tejto agende kontrolnú úlohu. Posledný vývoj E, na východe Európy, teda myslím najmä Bielorusko. Ďalej správe spomínam udalosti v Líbii, Tunisku a v Egypte. Každý deň by sa dala táto správa aktualizovať. Niekoľko týždňov som na nej pracoval a neustále som ju musel doplňať. Musel som zapracovať rôzne ústne pozmeňovacie návrhy. E, budem tak pokračovať až do 13. apríla, keď sa bude hlasovať. Ja správe spomínam transatlantické vzťahy Egypt, Tunisko, ale aj susedskú politiku na Balkáne. Niektoré návrhy, kompromisné návrhy, e, sa v súčasnosti e, zapracúvajú, e, snažíme sa znížiť počet pozmeňovacích návrhov, aby klesol ich počet z 273. Konzultujem s tieňovými spravdajcami. Budem tak pokračovať do 26. marca. Prednesené budú kompromisné návrhy, ktoré pokryjú polovicu z 273 pozmeňovacích návrhov. Teda dúfam, že to všetko stihneme do 12. apríla teda deň pred hlasovaním. Dúfam, že dovtedy budeme schopní odprezentovať definitívne znenia kompromisov. Chcel by som e, sa však zmieniť o niektorých e, kompromisoch, e, ktoré majú väčší význam ako tie iné, napríklad všeobecnú bezpečnosť alebo sa týkajú priamo ESVČ, týkajú sa riadenia a správy kríz právneho štátu budovania demokracie. Samozrejme, nebudem ich spomínať všetky, pretože budeme mať dostatok príležitostí vrátiť sa týmto témam pri diskusii o kompromisoch. Nebudem ani spomínať, ktorých území sa to týka, pretože ich všetci poznáme. Hlasovať sa bude v máji. Ja na úvod by som nešiel do väčších detajlov a teda ostávam k dispozícii všetkým kolegom, E, nech sa páči, páni kolegovia, vaše pozmenujúce návrhy, pán Svoboda. Ďakujeme pekne. Kolega Albentini poukázal na tie najhlavnejšie body, že je potrebné zahrnúť aj tie najnovšie udalosti. Zahraničná politika minulosti a ja si myslím, že naše pozmeňovacie návrhy vyzývajú vysokú predstaviteľku, aby do správy o minulosti začlenila aj určité návrhy pre súčasnosť a budúcnosť, teda pre rok, v ktorom sa nachádzame, pretože de facto sa snažíme do toho zasunúť aj veci, ktoré nie sú priamo predmetom tej správy, podľa názvu tej správy. Takže ja by som sa rád spojil s e, vysokou predstaviteľkou a požiadal ju, aby v tejto správe, takýto správe do budúcna, boli aj kapitoly o, o súčasnosti a budúcnosti, tak by sme si veci naozaj značne zjednodušili. Kolega Albertín poukázal aj na to, že hovoríme o úlohe SVČ a o vysokej predstaviteľke za zo pár tých prvých mesiacov a takéto hodnotenie istotne nebude jednoduché. Očakávania boli veľké, vyhodnotenie e, variuje na tej osi od pozitívneho až po negatívne. Ja myslím, že musíme byť na jednej strane otvorení, ale na druhej aj veľmi šikovní. Nemá zmysel v pléne. E, Tako sa stalo s pánom Barozom, iba všetko, všetko kritizovať, lebo sa to potom zovšeobecňuje. Pani Ashton má veľmi zložitú pozíciu, niektoré členské štáty nie sú veľmi konštruktívne, pokiaľ ide o podporu jej funkcie, jej úlohy. Áno, kritika je podľa mňa na mieste, sem tam, ale vo všeobecnosti by táto správa mala obsahovať posilnenie jej úlohy a jej úloh. Nemala by to byť nejaká kritika, ktorá sa potom obráti proti funkcii e, vysokej predstaviteľky aj proti celej zahraničnej službe. Musíme sa venovať aj tomu, ako fungovala diplomatická služba v ostatnom čase, hlavne v tých krajinách, kde bola veľmi pod, pod tlakom. Japonsko napríklad a iné krajiny, ako to tam fungovalo, sú tu nejaké problémy, ktoré je možné odstrániť. Rovnako aj Severná Afrika. Fungovali tam tie naše diplomatické služby správne, pomáhali, informovali a tak ďalej. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu. Nemáme e, žiadnu informačnú službu, spravodajskú službu. E, to je možno aj dobré, lebo e, tieto služby majú aj určité svoje skryté negatíva, ale možno potrebujeme niečo na existenciu kontaktov e, s mimovládnymi organizáciami, zastupcami opozície a tak ďalej. Južný Kaukaz, e, Stredná Ázia, Severná Afrika. My potrebujeme viac informácií, lepšie, kvalitnejšie informácie z týchto regiónov, aby sme mohli naozaj rozumne, informovane konať. Takže toto by ma zaujímalo, ako sa môže Európska únia informovať o status quo v jednotlivých krajinách. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, ktorý tu už bol načrtnutý. Ide o východné a južné partnerstvo. Máme tu viacero pozmaňovacích návrhov týkajúcich sa e, tejto problematiky, dôležitosť znova zahrnutia najnovšieho vývoja. A tým sa dostávam k poslednému bodu svojho vystúpenia. Áno, istotne budeme musieť e, vo väčšej miere zdôrazniť podporu demokracie, ale nielen demokracie, ale aj sociálnej spravodlivosti. Buďme úprimní, revolúcie, povstania v Severnej Afrike sa netýkajú iba nejakých, e, nejakého želania túžby po demokracii, ale veľmi úzko súvisia aj s sociálnou situáciou, v ktorej sa nachádzajú e, mnohí ľudia, hlavne tí mladí, nesplnenie sociálnych očakávaní, toto tam bolo naozaj veľmi dramatické. Na jednej strane majú ľudia lepšie vzdelanie, na druhej strane ale často nemajú prácu alebo zodpovedajúcu prácu. My sme napríklad to videli s delegáciou v Uzbekistane, že mnohí mladí ľudia síce sú vzdelaní, ale nemajú zodpovedajúce pracovné miesto. Tam síce tá revolta ide aj v zmysle demokracie, ale v neposlednom rade ide aj o faktor, faktor sociálnej spravodlivosti. A potom životné prostredie. Japonsko je naozaj veľmi dobrým príkladom, ale celá Ázia otázka, znečistenie životného prostredia otázka vody, obrovské priehrady. Včera sme hovorili o takomto projekte v Tadžikistane a o tom, aké to môžeme dopady na celé to okolie. To sú ďalšie aspekty, ktoré musí zohľadniť SOVČ a zahraničná politika Európskej únie. Takže aj k tomuto sme predložili pozmeňovacie návrhy. Na záver, ja nezávidím vôbec pánovi Albertínimu, že tu má teraz tak veľa pozmeňovacích návrhov, snaží sa z nich pracovať kompromisy. Ja by som bol rád, keby sa nám podarilo dopracovať k spoločnému riešeniu, lebo nemôžeme očakávať alebo požadovať jednotnú zahraničnú politiku od niekoho iného, keď my v parlamente sami hlasujeme odlišne. 28 um, sa nebudem môcť zúčastniť uh, stretnutie tiež spravodajcov, lebo sme s skupinou v Atenách a dúfam, teda, že sa nám to podarí urobiť tak, aby sme 13. apríla mohli hlasovať. I would like to remind the colleagues that at Rád by som upozornil kolegov, že e, na 30 príde pán prezident Arménska. Nech sa páči, pán Taf. Ďakujem, pán predseda. Tak budem musieť ešte rýchlejší, než som pôvodne zamýšľal, Lebo než obyčajne. Pán predseda, predsedajúci, ja si myslím, že je trošku zvláštne, že tu uh, hovoríme o správe, ktorá sa má týkať zahraničnej politiky za rok 2009. Toto je už dávno za nami. Ja si ledva spomínam, čo sa vtedy dialo v roku 2009. A ja osobne si myslím, že by bolo rozumnejšie keby sme trošku zrevidovali naše postupy v tom zmysle, že by sme tie výročné správy trošku urýchlili. Teda, že by sme ich trošku predsunuli, by sme to trošku urýchlili. Keď sa začala zakladať ESVČ a ja plne súhlasím s pánom Svobodom, že nemôžeme byť mimoriadne kritickí z oči voči entite, ktorá ešte nie je úplne etablovaná. Ale sú tu jasné indície toho, že úloha pani Ashton je mimoriadne problematická. A ja som osobou, ktorá spolupracovala, účastňovala sa vytvorenia tejto novej funkcie počas rokovaní o novej zmluve. Takže toto si musíme uvedomiť, že je to mimoriadne komplikovaná štruktúra, zjednotenie viacerých postov v jej funkcii vysokej predstaviteľky. Takže ja osobne musím povedať, že ju plne podporujem. Ona sama svoju funkciu vníma ako určite také rozhranie, tak určite sprostredkovateľa medzi komisiou a radou. A zároveň sa vníma aj ako obhajkyňa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ona podľa zmluvy môže, má moc navrhovať spoločnú politiku a ja sa obávam, že nezriedka sa jej, skrátka nemá tú tvrdosť, dostatočnú tvrdosť na presadenie sa. K oceku 4 som predložil pozmaňovací návrh, ktorého cieľom je poukázať na to, aký komplexný je jej súbor úloh, teda že má aj iniciovať politiku, nielen ju implementovať a nielen zabezpečiť to, aby aj členské štáty ju náležite dodržiavali. Takže my musíme v rade kde členské štáty si nie sú za jedno často ani vo veľmi zásadných otázkach. Vieme, ktoré to sú. Kosovo, Macedónsko, Turecko a tak ďalej. Ale zakrývajú sa určité názorové rozdiely medzi štátmi ktoré vychádzajú z histórie. A je ťažké ich otvorene pertraktovať. Takže nezhoda na jednej strane a potom konfrontácia, pretože ak sa neobjasnia vzťahy, z ktorých vychádza ich nezhoda, Nemôžeme očakávať, že by sa dosiahol nejaký spoločný postup, spoločný prístup. Ja osobne si myslím, že Turecko je tou témou, ktorá je teraz na mieste, ktorú je potrebné otvoriť naše vzťahy s Tureckom momentálne pokrývkávajú eh, rokovania o vstupe boli zablokované a nemôžeme skrátka čukať zloženými rukami, pretože Turecko sa môže odkloniť e, z európskej sféry záujmov a Turecko to vníma naozaj tiež podobne, ako som práve teraz povedal. Toto odklonenie sa od európskej perspektívy, od perspektívy vstupu do EÚ. Potom je tu ďalšia vec, to je medziparlamentná spolupráca medzi Európskym parlamentom a tými národnými v rámci SZBP. Vieme, že rokovania naďalej pretrvávajú, ale sú zložité a ešte stále je tu veľká miera nedorozumenia pokiaľ ide o národné parlamenty. Celkom dobre nechápu, aké povinnosti a aké práva má Európsky parlament naprieč, toho, naprieč tým spektrom zahraničnej politiky a ja pevne dúfam, že náš výbor na to bude klásť dôraz. A tuším, už chcete, aby som skončil, tak to aj urobím. Áno, naozaj ste mi čítali myšlienky veľmi správne, pán Majer ako ďalší. Ďakujem, pán predsedajúci. E, pán Albertini, mali sme možnosť e, e, spolu diskutovať. Je to správa, v ktorej nepodporujeme víziu Európskej únie, tá, ktorá prevláda ohľadom vonkajšej činnosti. Neviem, či e, majorita v Európskom parlamente skutočne dospela k záverom týkajúcich sa bezpečnostnej politiky. Euroatlantická aliancia je e, vojensko-priemyselná aliancia, ktorá je zameraná najmä na e, vojenskú oblasť a jej financovanie sú čím ďalej tým nižšie lo que se convierte en la principal arma de destrucción masiva, que es lo que origina la muerte por la desigualdad, la pobreza y por el hambre. Ide o naozaj obrovské riziko pre životy ľudí. Choroba, nerovnosť, hlad. Toto sú dôvody, veľkej neistoty a z tohto dôvodu sú potrebné aj naozaj rozsiahle vojenské zložky. Dochádza k používaniu vojenských zložiek z iných krajín. Toto robí USA v zmysle ostrašovacej politiky NATO. Máme tu nové mocnosti, Čína a je tu veľká potreba celosvetovo si posvietiť na tie dôvody, ktoré spôsobujú tú veľkú neistotu. Európska únia v oblasti zahraničnej politiky nemá v zásade čo ponúknuť. Osveta, pardon, naše informačné služby, spravodajské služby nevedeli predpovedať udalosti v Líbii alebo v Egypte. Bola tu spolupráca s tuniským režimom, Ben Ali, to isté platia pre Kadáfiho a Mubaraka. Takže my sme vlastne kolaboranti. Máme s týmito krajinami asociačné dohody. To platí pre Tunisko, pre Egypt, pre Líbiu nie. A mali sme tu článok 2 dodržiavanie ľudských práv v rámci tých asociačných dohod, ale nikdy sme nedodržovali, nikdy sme nekontrolovali jeho dodržiavanie. Takže, dámy a páni, podľa môjho názoru by bolo dobré a naozaj na čase, keby sme sa zamysleli nad tým, či by nebolo na mieste našu zahraničnú bezpečnostnú politiku e, zmeniť od základov, úplne zmeniť jej orientáciu vzhľadom na situáciu najmä v Severnej Afrike ktorá je jasným dôkazom toho, že sme niektoré veci nerobili úplne správne. Takže naozaj je dobre sa nad tým zamyslieť. Pán Albertini, z tohto dôvodu by sme my boli za to, aby vznikol nový bezpečnostný systém, aby sme ho vytvorili s jasnými cieľmi, ako napríklad odzbrojenie a politické riešenie všetkých existujúcich konfliktov. Toto je požiadavka aj eh, pokiaľ ide o USA. Žijeme v 21. storočí a musíme hľadať riešenia problémov odpovedajúce 21. storočiu. Aj pre USA toto je vážny problém. Veď si predstavme napríklad Turecko. 40 tisíc vojakov tureckých je na území Severného Cypru. Toto je priama hrozba. Politické, demokratické snahy, diplomatické snahy Mm, vzťahy. Toto je potrebné. Je potrebné, aby táto okupácia bola ukončená. Veď to je kolonizácia, to, čo oni na Severnom Cypre predvádzajú z oči voči občanom Cypru. Teda rovno pred Prahom Európskej únie sa to deje a je potrebné to uťať. Pretože Cyperčania sú ohrození, ich identita je ohrozená. Ďakujem pekne, pani Lunaček. <laughs> Thank you. Well, um, I would like to focus on, on a couple... Áno, pokúsim sa byť stručná, mám len niekoľko bodov, ktoré by som chcela načetnúť, pokiaľ je naše pozmeňovacie návrhy. Myslím, že by bolo dobré, keby e, sa aj teda pretavili tieto návrhy do uh, správy, do uznesenia. Zdôrazním to, čo povedal pán Dav. Teda čo chceme, aké úlohy by splnila vysoká predstaviteľka podpredsednička komisie, naša ministerka zahraničných vecí. My by sme od nej čakali, že bude takým určitým stimulom, takým motorom, že bude takým vodcom pre aktivity EÚ v oblasti zahraničnej politiky. A toto je súčasťou jej mandátu, takže by bolo dobré, keby to aj robila. Musíme to jasne vyjadriť, že to od nej očakávame a že ju v tom budeme aj podporovať. Možno to neplatí pre všetky členské štáty, ale pre nás poslancov to platí. Mm, s našou podporou môže počítať, aby naozaj bola takým tým motorom v zahraničnej politike. Ďalší aspekt, ktorý podľa nás je potrebné posilniť, to je predchádzanie konfliktom, sprostredkovanie v rokovaniach v prípade konfliktov, prepojenie medzi zahraničnou, obranou a bezpečnostnou politikou. A tu sme predložili s ďalšími skupinami pozmeňovací návrh, e, ktorý sa odvoláva na vyhlásenie z 8. júla. Ona e, tvrdila, že vytvorí takú určitú jednotku pre predchádzanie konfliktom a mediáciu a zatiaľ sa to nestalo. My potrebujeme e, nejakú radu pre riešenie kríz v rámci SVČ aby sme mohli eh, v oblasti mediácie a prekratania konfliktov naozaj zohrávať eh, dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o misie a zahraničnej politiky, je potrebné prekonať eh, tú nerovnováhu medzi civilnými a vojenskými kapacitami. Je tam veľké zastúpenie tej civilnej zložky je potrebné ju ešte navýšiť a 16 z 24 misií je civilného, civilného charakteru. Iba jedna týchto, z týchto misií je čisto vojenského charakteru, takže nevojenský personál by mal byť na čele týchto misií. Toto je veľmi dôležité. A ešte jedna vec a potom to už ukončím. Vraveli sme o NATO a podľa mňa by bolo dobré, keby sme v našej správe polutovali skutočnosť, že lídry NATO neboli schopní pripraviť určitú cestovnú mapu pre jadrové odzbrojenie a my sme dokonca vyzývali e, na to, aby e, sa mm, využíval civilný, e, že, aby sa v nafto pardon, nevyužívalo civilné, civilné zložky, pokiaľ ide o predcho, predchádzanie konfliktom. Toto je úloha EÚ. A potom ešte otázka západného Balkánu. Máme tu dohody, ktoré, podľa ktorých všetky tieto krajiny majú perspektívu členstva v EÚ. A pokiaľ ide o Kosovo, tam vyzývame k okamžitému otvoreniu e, dialogu o vízovej liberalizácii. Ďakujem pekne. Všetci, ktorí vystúpili, boli tými spravodajcami, preto sme im aj umožnili, aby hovorili trošku dlhšie. Teraz máme ešte dvoch ďalších rečníkov a týchto by som poprosil, aby sa obmedzili každý na dve minúty. Pani Muniz ako prvá, nech sa páči, a potom pán Mianmon. Eh, señor presidente yo creo que este, el informe anual es importante sobre todo para ir pavimentando una doctrina de la comisión de asuntos exteriores táto agenda je veľmi dôležitá o to viacej, pretože doktrína nášho výboru je jednotná a zmienuje sa v nej aj to, čo sme prijali v iných správach postupom našej práce, najmä čo sa týka výročnej správy. Musíme trvať na tom, aby naša správa nebola prekonaná aktuálnou situáciou. Teda mali by sme mať vyváženú súrodu správu. Ja e, budem teraz skutočne e, sa vyjadrovať len k mojim pozmeňovacím návrhom, čo sa týka Kosova. E, čo sa týka Kosova, musíme byť veľmi jasní. Musíme sa pridržať oficiálneho stanoviska Európskej únie. Všetky správy o Kosove musia byť e, súrode, koherentné a vyvážené porovnaní s inými do, do, dokumentmi, čo sa týka finančných e, nástrojov pre zahraničnú politiku. Tieto nástroje e, musia byť v súlade s ašpiráciami Európskeho parlamentu a e, musia byť náležite kontrolované. Najmä ide o stabilizačný nástroj. V súčasnosti sa nachádzame v právnom váku. Európsky parlament nemôže uplatňovať tie práva, e, ktorému prisúdila Lisabonská zmluva. Bolo by veľmi dôležité, aby sa táto správa E, zmienila aj o ďalších krajinách, e, v ktorých prebehli manifestácie, v ktorých e, prebieha demokratizačný proces. Čo sa týka Iránu, opäť by sme mali pozmeniť znenie správy v zmysle generálnej všeobecnej dokríny parlamentu. Musíme sa neustále usilovať reaktualizovať e, správu. Teraz hovorím o Sudáne a najmä zohľadniť vývoj po referente. E, pán predsedajúci, to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pánovi Albertinimu za jeho správu. Zdá sa mi skutočne vyvážená, vyčerpávajúca, horizontálna a prináša celý rad tém. Samozrejme má aj svoje minusy. Napríklad vôbec dátum, kedy e, sme správu mali k dispozícii. Bolo to dosť neskoro a správa, ako vidím, nezohľadňuje posledný vývoj v Egypte a Líbii. Niekoľko malých poznámok, niekoľko skromných pozmeňovacích návrhov. Rád by som, aby správa bola reaktualizovaná aby skutočne zohľadňovala posledný vývoj v oblasti stredob- Stredomoria. Pani Muniz veľmi jasne to povedala, že treba sa zmieniť jasnejšie o Kosove, aby správa bola reprezentatívnejšia a je veľmi dôležitá informácia, ktorá správe nie je, že 5 štátov zatiaľ neuznalo Kosovo z 27 členských štátov. Dúfam, že e, pán spravodajca bude otvorený a zohľadní naše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem vám. E, naši milí hostia sú už prítomní v sále. Pán Albertini musí reagovať na vaše pripomienky, na vaše pozmeňovacie návrhy. Neudelím slovo pánovi Popovskému, Naopak e, odozdám slovo pánovi Albertínimu, ktorý bude reagovať na to, čo práve odznelo od jeho kolegov. Ako tu v sále odznelo, všetky postrehy som si veľmi dobre a pozorne vypočul. Všetky poznámky, postrehy sú veľmi vhodné. Najmä tie, ktoré sa týkajú aktuálnej situácie a e, veľmi rýchlych zmien, ktoré prebehli v niektorých štátoch. Na, najmä v južnom stredozemí, ale aj na strednom východe. Teda vznikli veľmi vyostrené a nečakané situácie a tie si vyžadujú reaktualizáciu, teda aktualizáciu celej správy, celého dokumentu. A samozrejme, ja zohľadním túto požiadavku. Taktiež sa spomínalo posilnenie postavenia parlamentu a hovorilo sa aj o aktualizácii zahraničnej politiky. Ja nebudem mať žiaden problém zakomponovať, zapracovať e, vaše návrhy do správy, ktorú dostanete v správnej chvíli. Budem e, veľmi stručný, pretože máme skutočne jednu minútu na to, aby sme ukončili túto diskusiu predtým, ako privítam našich milých hostí. je to správa, ktorá odzrkadľuje ročný vývoj, teda ročný posun. Zahrňa skutočne celý rok a práve koniec tohto ročného obdobia bol najbohatší na udalosti a viem, že táto správa e, musí odzrkadľovať nielen aktuálny vývoj, ale vývoj za celý rok. Teda správa zahrňa všetky dôležité udalosti, ktoré sa vyskytli, ktoré sa udiali v zmienovaných štátoch za posledný rok. Teda nie som proti tomu, aby som sa venoval aktuálnym udalostiam, ale musím byť eh, skutočne spravodlivý aj voči udalostiam, ktoré sa eh, odohrali hĺbšie v minulosti. Ešte raz opakujem, som otvorený všetkým pozmeňovacím návrhom, všetkým poznámkam a e, vaše návrhy veľmi rád zapracujem. Bez ďalšieho sa môžeme posunúť k ďalšiemu bodu. Vám ďakujem, pán Albertini. Allora, la facciamo venire. Sì. Bene, prego il nostro ospite di venire al tavolo della... Vítam teda medzi nami eh, nášho milého hostia. Nech sa páči, zaujímite miesto za predsedníckým stolom. Present. Yours. Bene, diamo... Vítam teda eh, medzi nami pána Tigrana Sarksiana. Ja len dúfam, že som správne vyslovil vaše meno a priezvisko. Eh, vítam teda predsedu vlády Arménskej republiky. Rád by som tiež privítal ešte niekoho, kto nie je v miestnosti? Ten však e, nie je medzi nami. E, myslel som na vedúceho arménskej delegácie, teda ho nemôžem privítať, ak v miestnosti nie je. Vážený pán predseda vlády, vaša návšteva v našom výbore vzbudila veľkú pozornosť, pretože vzťahy medzi Európskou úniou a Arménskom má široký kontext a je to základný prvok európskej susedskej politiky. V súčasnosti táto susedská politika je predmetom revízie. Už na budúci mesiac vám odprezentujeme usmernenia týkajúce sa revízie susedskej politiky. Dnes ráno náš výbor, výbor prijal dokument o východnej časti susedskej politiky. A v tomto e, kontexte by som rád opäť zdôraznil, akú vysokú váhu prikladáme vzťahom medzi Európskou úniou a Arménskom. Chceme podporiť východné partnerstvo, pretože sme presvedčení, že je to veľmi dôležitý nástroj pre modernizáciu všetkých našich partnerov na východe. Európska únia podporuje smerovanie k demokratickejšiemu režimu všetkých našich partnerov. Snažíme sa presadzovať demokratické hodnoty našich susedov, teda i vrátane vašej krajiny, vážený pán predseda vlády. Prednedávnom sa uskutočnila manifestácia zorganizovaná vašou opozíciou. A teda ja predpokladám, že zo sály odznejú otázky i na túto tému. Teda radi by sme si vypočuli, akej povahy boli tieto demonstrácie a aké stanovisko zaujala vaša vláda, ako reagovala na tieto hlasy opozície z ulice. Dúfame, že to prebehlo e za rešpektovania všetkých demokratických princípov. Druhý prvok sa týka zatiaľ nevyriešeného problému Náhorného Karabachu. Európsky parlament e, neustále veľmi zblízka sledoval vývoj, aspoň tú časť, ktorá bola silne medializovaná, teda snažili sme sa veľmi jasne vnímať to, čo sa u vás deje, teda aké kroky ste urobili, ktoré my mimochodom podporujeme, pretože sme presvedčení, že arménska vláda a azerbajčanská vláda musia nevyhnutne dospieť k riešeniu tejto situácie. Ja nebudem zachádzať do ďalších detajlov, nech sa páči, pán predseda vlády, odozdávam vám slovo. Po vašom príspevku môžeme diskutovať až do 17. hodiny 30. minúty. Ja samozrejme nebudem vás obmedzovať, ale navrhol by som, aby ste sa obmedzili na 10-15 minútový úvodný príhovor. Vážený pán predseda Albertini. vážené dámy, vážení páni poslanci, je mi veľkou cťou predstúpiť pred výbor AFET a som veľmi vďačný Európskemu parlamentu, že zorganizoval toto stretnutie. Každá jedna otázka, ktorú dnes, e, o ktorej dnes rokujeme, treba ju vidieť v kontexte posledného vývoja situácie, teda v kontexte e, veľmi rýchleho vývoja v Severnej Afrike, na Strednom východe. Prečo sa dejú tieto vážne zmeny? Pretože ľud si žiada eh, zmenu. Z našej histórie vieme, že nie všetky zmeny vedú k eh, požadovaným cieľom alebo k žiadaným cieľom. Základná zmena tkvie v tom, eh, či sme schopní zabezpečiť záväzky, ktoré dáme našim občanom. Skúsenosti európskych štátov ukazujú, že efektivita demokratických inštitúcií sú kľúčom k dosiahnutiu tohoto cieľa. Prečo? Pretože rešpektujúc slobodu slova, eh, rešpektujúc slobodu slova sa je, je základným eh, princípom. Arménsko sa vydalo na túto cestu, na cestu európskeho partnerstva, ktorá vyplýva z našej kresťanskej e, minulosti a zároveň e, týka sa aj našej histórie. Máme za sebou autoritárske e, režimy, napríklad otomanskú ríšu, teda osmanskú ríšu a boli sme súčasťou Sovietskeho zväzu. A preto naše demokratické reformy E, sú príležitosťou e, zmeniť stav našej spoločnosti, e, správanie ľudí, ktoré by ochránili slobodu súdnictva, posilnili by vznik strednej triedy, posilnili by hospodárstvo, posilnilo by sociálne zodpovedných a ekonomicky zdatnejších občanov našej republiky. Avšak ešte stále existuje priepas medzi týmito cieľmi a realitou v súčasnosti. V súčasnom e, svete, e, súčasný svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. A preto Arménsko zrýchlilo implementáciu zavádzanie reforiem a inštitucionálne zmeny. V súčasnosti je úplne jasné, že technická pomoc a finančná pomoc Európskej únie bude absolútne nevyhnutná aby bol zabezpečený rýchly a značne pozitívny vývoj. V tomto kontexte východné partnerstvo ponúknuté Európskou úniou je nástrojom, ktorý podporuje transformačný proces. A preto chcem ešte raz poďakovať za e, ponúknutú ruku, e, za vašu podporu v hospodárskej a politickej integrácii. V súčasnosti prebiehajú rokovania o mm, asociačnom dohovore s Európskou úniou a dohovore o voľnom obchode. Vďaka pomoci Európskej únie sa nám podarilo implementovať veľké množstvo dôležitých e, projektov. Ide napríklad o vznik e, funkcie ombudsmana, zároveň sme e, založili diplomatickú školu v Arménsku, zaviedli sme systém elektronickej vlády, zároveň sme podporili ekonomické prostredie a znížili korupciu. Spomedzi ďalších projektov môžem spomenúť e, reformu súdneho systému, ktorá v súčasnosti prebieha a ktorá by mala zlepšiť fungovanie súdnictva. Podpora a pomoca, e, pomoc Európskej únie je veľmi dôležité pri implementovaní prebiehajúcich reforiem, najmä hospodárskych a súdnych. Aj keď naše úsilie je znižované geopolitickými problémami, ktorým čelí Južný Kaukaz. Poprvé, eh, nevraživá azerbajdžanská retorika, retorika a vyhlásenia, že problém náhodného Karabachu treba vyriešiť vojensky, zvyšujú napätie. Po druhé, Arménsko je blokované z strany Turecka, čo bráni diverzifikácii arménskeho hospodárstva. Turecko má veľmi e, dôležité ambície v našom regióne, čo negatívne vplýva na hospodárstvo Arménska a znižuje e, výhľad na vyriešenie problému Náhorného Karabachu. My sa usilujeme o e, zachovanie mieru a stability v regióne. A v tomto ohľade musím povedať, že sankcie voči Iránu zhoršujú naše hospodárske ekonomické výhľady, pretože v súčasnosti jediným koridorom pre E, Arménsko je koridor cez Gruzínsko. Avšak tragické udalosti z augusta 2008 ukázali, ako zraniteľná je arménska ekonomika, ktorá je príliš závislá na tomto jedinom e, tranzitnom koridore. A preto dnes sme nútení používať iránsky koridor, ktorý prechádza cez územie Iránu. Avšak sankcie z hľadiska, e, zo strany Európskej únie e, znižujú našu možnosť vývoja a úsilie mimochodom spolu s Európskou úniou otvoriť arménsko-tureckú hranicu nedospelo do úspešného konca. Teda napätie na Južnom Kavkaze môže byť e, odstranené len vznikom spoločnej e, platformy južnokavkazských štátov, ako je Arménsko, Azerbajdžan, e, Gruzínsko a Turecko. Uznávame, že efektívne reformy prispejú k regionálnej bezpečnosti a spolupráci. Jediná schodná cesta pre štáty v našom regióne je v spoločnej dôvere, tolerancii a solidarite. Všetky tieto princípy sú mílnikmi modernej Európy. Celosvetová kríza vyniesla na povrch základné problémy v našom štáte. Nedostatočná diverzifikácia arménskeho hospodárstva, neefektívna verejná správa, a nedostatočné konkurenčné prostredie. Z tohto dôvodu je stále chudoba v Arménsku veľmi vysoká, sme zadlžení a e, miera inflácie je tiež vysoká. Toto všetko e, znižuje náš potenciál zavádzať reformy. Avšak Európska únia nám poskytuje veľmi významnú pomoc, aby sme prekonali celosvetovú finančnú krízu. Vážení kolegovia, rád by som vám odprezentoval naše inštitucionálne reformy a ich e, programe v niekoľkých bodoch. Posilniť chceme demokratické inštitúcie. Je to absolútnou prioritou zavádzania reforiem. Sme presvedčení, že existencia silných demokratických inštitúcií a tretieho sektora sloboda prejavu a spravodlivá zastupiteľská demokracia sú nevyhnutné. Nezávislé súdnictvo je nástrojom zabezpečenia demokracie. Zároveň chceme podporovať podnikateľské prostredie a posilniť školstvo. Posilniť školstvo, aby sme boli konkurencieschopní aj v oblasti intelektuálneho potenciálu. Zvýšenie konkurencieschopnosti je úplne nevyhnutné pre fungovanie trhovej ekonomiky teda toto nedosiahneme, ak neprebehnú reformy daňového systému a systému slobodného podnikania. My sa usilujeme o implementáciu všetkých týchto reforiem a z tohto dôvodu sme prijali e, protikorupčný program prichádzame s novými a novými zákonmi, napríklad by, ktoré by mali zabrániť konfliktu záujmov. Čo sa týka sociálneho zabezpečenia, snažíme sa zabezpečiť sociálnu podporu, ktorá by znížila nezamestnanosť a odstránila chudobu v našej štá- našom štáte. Myslíme si, že zavádzanie reforiem e, pomalé zavádzanie reforiem znižuje popularitu našej vlády. My však e, robíme všetky opatrenia, aby sme tento smer, túto tendenciu zvrátili. Európska podpora je pre Arménsko úplne nevyhnutná, aby sme mohli krok po kroku zavádzať všetky tieto reformy, aby e, sme zvládli všetky rizika a aby sme zabezpečili ekonomickú stabilitu. Aby som to celé zhrnul, vážení kolegovia, súčasná situácia si vyžaduje veľmi vážne zmeny a veľmi odvážne iniciatívy. Európska únia zohráva veľmi dôležitú úlohu pri udržaní stability a mieru na e, území Južného Kaukazu tým, že bude podporovať a stimulovať reformy. Potrebujeme finančnú a intelektuálnu podporu, aby sme e, zvrátili sklz, e, ktorý máme pod vedením nášho prezidenta robíme všetko preto, aby sme zrýchlili, zrýchlili reformný proces v budúcnosti. Chceme pokračovať v tom, čo sme sa zaviazali, zrealizovať spolupráci s Európskou úniou. Ďakujem vám veľmi pekne. Som pripravený odpovedať na vaše otázky. Nech sa páči. Grazie, signor primo. Ďakujem pekne. pán predseda vlády, pán Dignin ako prvý predseda delegácie parlamentárneho zhromaždenia. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vítajte v našom výbore AFED, pán predseda vlády. Tá informácia, ktorú ste nám dali, je dôležitá. A čo je prekvapujúce, je to, že Arménsko sa nachádza vo veľmi komplikovanej situácii. To má zásadné dôsledky pre ekonomickú a sociálnu situáciu v krajine. Je pravdou, že pokiaľ ide určité otázky, tam bude musieť sa Arménsko spolahnúť na medzinárodnú pomoc. Vaša krajina a vy osobne nemôžete zlepšovať vzťahy s Iránom, nemáte kontrolu nad stanoviskom iných krajín, pokiaľ ide o Irán a sankcie voči tejto krajine, mohli by ste mať vplyv na e, určitú zásadnú vec, ktorá je, hádam, najzásadnejšia v súvislosti s vašou krajinou a to je otázka Náhorného Karabachu. Mňa by zaujímalo, ako vnímate vy, respektíve ako vysvetľujete nedostatočný pokrok pri rokovaniach. Ako ste e, pripravení vysporiadať sa s rastúcim nedodržiavaním prímeria kde sa vlastne nedosahuje žiaden pokrok. V žiadnom konflikte to nie je tak, že sa obvinuje iba jedna zo strán. Myslíte si, že Arménsko môže ponúknuť viac, alebo že Arménsko by mohlo priznať určité chyby, ku ktorým došlo v minulosti vlastným pričinením Arménska. Musím povedať, že vzťahy medzi Úniou a Arménskom sú veľmi dobré asociačná dohoda iste pomôže vylepšiť tieto vzťahy a ja pevne verím, že čoskoro budete mať možnosť začať diskutovať o celkovej dohode o voľnom obchode a to bude pomáhať ekonomickej situácii v krajine. Druhá otázka znie vzhľadom na tieto možnosti. Aké sú vaše vzťahy s Rúskom, pokiaľ ide o colnú úniu? Zaujímalo by nás, či ste dostali ponuku zo strany Rúska o možnom zapojení Arménska do colnej únie, ktorá sa pripravuje medzi Ruskom, Kazachstanom, Bielorúskom a takisto voči iným krajinám. Pýtam sa z jedného dôvodu, je to v rozpore s možnosťou uzavrieť dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou. A napokon tretia otázka sa týka zjednodušenia vízového režimu. Vy ste dostali od predsedu Barosa určité pozbudzujúce signály. Ja vám musím povedať, že my ako parlament sme zástancami toho, aby sa tieto rokovania začali čo najskôr, aby občania Arménska mali možnosť slobodne navštevovať Európsku úniu. Dovolte mi, aby som záverom povedal, že vzhľadom na to, že som predsedom delegácie Euronest za Európsky parlament. Ďakujeme vám za váš konštruktívny prístup a veríme, že o mesiac budeme mať e, možnosť privítať Arménsko, Arménsko spolu s ďalšími štyrmi krajinami okrem Bieloruska pri vytváraní, e, pri etablovaní zhromaždenia ktoré dá ďalšie možnosti vašej krajine, ako aj ďalším štátom v regióne v zmysle bránenia obhajoby vlastných záujmov. Európska únia sa zasadí za to, aby sa pozornosť nesústreďovala výhradne na nich, pretože my na východe máme ešte celý rád takých záležitostí, ktoré sa musia vyriešiť. Vážený pán predseda, Vážený pán predseda vlády, vítajte v Európskom parlamente. Mám dve kratučké otázky. Jedna sa týka Náhorného Karabachu a je veľmi jednoduchá. Aké je vaše stanovisko v súvislosti s uznesením OSN o riešení problému Náhorného Karabachu? To bola jedna otázka. Po druhé, atomové elektrárne. Tieto atomové elektrárne, táto atomová elektráreň bola e, vzhľadom na zemetrasenie v roku 1998 uzatvorená. V roku 2007 potom Arménsko súhlasilo s tým, že bude definitívne elektráreň uzavretá po tlaku Európskej únie a Spojených štátov. Zastávame názor, že tu ide o najmenej spolahlivý reaktor, pokiaľ ide o všetky bývalé sovietské reaktory a nás by zaujímalo, ako to s touto vecou vyzerá práve v tejto chvíli. Pani Lunaček, nech sa páči. Áno, vážený pán predseda vlády, Pán premiér, vítajte v Európskom parlamente. Vítam vás v mene politickej skupiny Zelených a vítam vás vo výbore Envy. Mám dve otázky. Prvá otázka vyplýva z toho, čo povedal pán Arlaky. Ide o nukleárnu elektráreň ktorá má jeden z najstarších reaktorov, ktoré vôbec sú aktívne, ako sme počuli. Mňa by naviac zaujímalo, teda naviac sa nachádza na veľmi nepevnom základe, pokiaľ ide o seizmické hľadisko po japonskej katastrofe. Medzinárodná agentúra vypovedá o tom, že takýto typ zemetrasenia by podľa všetkého v Arménsku nemal vzniknúť, takže ľudia by mohli byť relatívne bezpeční. Bývalý generálny tajomník povedal, že táto odstavená elektráreň v blízkosti Jerevanu nie je zabezpečená tak, ako ste si želali. V roku 2007 či 2008 ste sa rozhodli, že chcete postaviť novú jadrovú elektráreň. A ja sa pýtam, či sa teraz uvažuje o o novej reflexii v súvislosti s touto atomovou elektrárňou po to japonskej katastrofe. Ide o to, že nemôžeme predvídať, aké závažné bude prípadné zemetrasenie, ktoré by mohlo zasiahnuť aj Arménsko. Ďalej by som chcela vedieť, či máte plány, pokiaľ je obnoviteľné zdroje energie ak by sa nepo, nepostupovalo ďalej s jadrom, potrebovali by ste iné zdroje. Ďalšia otázka, Náhorný Karabach. Budem veľmi úprimná. Vy ste hovorili o e, bojovnom a o bojovnom prejave zo strany Azerbajdžanu. Ja som čítala, že rozpočet na obranu v, obránsku, v Arménsku stvoli 19 hrubého domáceho produktu. Podľa mňa je to tiež dosť vysoké číslo. Aký je váš prístup? Vy to všetko hážete na Azerbajdžan. Som veľmi otvorená, úprimná. V politike sa to jednoducho nedá, takže vyriešite veci, takže celú blamáž hodíte na jednu stranu, to vás predsa nikde neposunie. Tak čo si myslíte, že by ste mohli urobiť vy a vaša krajina v prospech toho, aby sa situácia zlepšila, aby vyšla z toho zablokovaného stavu? Mohli by ste napríklad uvažovať o tom, že by ste ukázali dobrú vôľu Arménsko by mohlo opustiť e, niekoľko okupovaných území v blízkosti Náhorného Karabachu, čiže bol by to prvý krok. Ešte jedna vec. Je tu veľký odliv mozgu. Teda z Arménska mnohí ľudia, mladí ľudia opúšťajú krajinu, majú totiž pocit, že tam nemajú žiadnu budúcnosť. Čo robíte v prospech toho, aby ste si udržali týchto mladých ľudí? No, Prihlásili sa ešte ďalší kolegovia, ale čas plinie veľmi rýchlo, takže obmedzím rečnícky čas na 3 minúty. Vážený pán premiér, je pre mňa cťou privítať vás v parlamente Ide nám o spoločné hodnoty. Arménsko je predsa starou kresťanskou krajinou, ktorá zdieľa tieto hodnoty, aspoň tak, ako to vidíme my. Moja otázka znie, vítame Arménsko na e, parlamentom zhromaždení hovorilo sa, že budete prítomní. Čiže moja otázka sa vzťahuje na správu, o ktorej ste hovorili. Čo si vy myslíte o najdôležitejších reformách a kde by vám mohla najviac pomôcť Európska únia, pokiaľ ide o investície v Arménsku? Aké sú podmienky? E, aká je daň e, právnických osôb. Ďakujem. Pandav, nech sa páči rovnako 3 minúty. Vážený pán predseda vlády, vítame vás v Európskom parlamente. čo je jadrom eh, historickej a intelektuálnej problematiky v súvislosti s Tureckom. Isté, že poznáme dejiny, ale bol by som vám veľmi vďačný, keby ste nám prezentovali aktuálnu perspektívu. Ako vidíte vy tieto problematické vzťahy medzi Arménskom a Tureckom? Ako e, vidíte bohatú arménskú diasporu, ktorá žije na celom svete. keď berieme do úvahy kapacitu vašej vlády a vášho parlamentu v tom zmysle, že je tu ochota zlepšiť situáciu Turecka je to prekážka pri modernizácii Turecka. Viete, mám niekedy taký pocit, ako keby postoj bohatej arménskej diaspory eh, je ďaleko nacionalistickejšia a reakcionárna, ako je aktuálna klíma v Turecku. Že to teda robí atmosféru takú jedovatú. Ďakujem. Pán Dav, pán Tenok, takisto na 3 minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán premiér. Srdečne vás vítame v parlamente. Už sme spolu hovorili. Najprv vám chcem pogratulovať vám a vašej vláde k vášmu hospodárskému programu. Ukazuje to schopnosť urobiť prelom v prospech konjunktúry a hospodárskeho výsledku. Arménsko je obklopené problémovými susedmi ako Rusko a Azerbejdžan, čiže nachádzate sa v dosť komplikovanej časti e, globusu z hľadiska geopolitického. Je tu nestabilita, pozrieme sa na región Kaspického mora. A je to aj problémové z hľadiska zabezpečenia energetických dodávok. Čo môže pre vás spraviť Európska únia? Zda by bolo možné uvoľniť špeciálne prostriedky Európskej únie v prospech civilnej spoločnosti, keď myslím na Náhorný Karabách, tak si myslím, že by, bolo, že by to bolo možné, pretože v Južnom Osecku je zmrazený konflikt, pri ktorom tu bola snaha e, uvoľniť prostriedky pre civilné obyvateľstvo. Zatiaľ sme takéto prostriedky nevydali na náhorný e, Karábach. Počujeme tu um, retoriku z Baku. Vy ste skôr maličká krajina, vaše hospodárstvo tiež nie je veľké no 19 na obranu, obranu teda z hrubého domáceho produktu. Ale vzhľadom na to, že ste maličká krajina, tak je takýto e, rozmer potrebný. My všetci e, musíme vec objasniť. Ja si myslím, že nemôže existovať vojenské riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu. Musíme nájsť e, iné riešenie. E, e, zasadzuje sa Francúzsko, ktoré je tam prítomné, zasadzuje sa dostatočne. Konkrétne e, vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku robí dosť. Kolega sa zaoberal južným, problematikou Južného Kaukazu s nadnárodnými úlohami. Bola tu snaha nájsť riešenie pre náhorný Karabach, aj teda pre iné, tak povediať, zmrazené konflikty. Je e, Európska únia menej aktívna, menej angažovaná, ako je to e, s integráciou Južného Kaukazu, ako je to s Náhorným Karabachom. Vznikla tu istá patová situácia v súvislosti s Náhorným Karabachom. Na západe stále trpíme prílivom utečencov a prerušovaním zásobovania energiou. Takže je ozaj na čase, aby sme niečo podnikli. Ďakujeme pekne, pán Tenok. Pán Kirilov, tri minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán premiér, za to, že ste medzi nás zavítali. Ďakujeme eh, za úprimné informácie a úprimný popis reality vo vašej krajine. Ja by som mal tendenciu s vami súhlasiť po takom dlhom čase, po 8 rokoch neriešenia problematiky Náhorného Karabachu sa niečo urobiť musí. Vy hovoríte o tom, že sú potrebné statočné kroky a výrazné zmeny. To je situácia, ktorú nemôžeme tolerovať sú tu obete na obidvoch stranách. Nedávno som počul informáciu o tom, teda dozvedel som sa o tom, že to bol 9-ročný azerbejdžanský chlapec, ktorého nedávno zastrelili. Takto to predsa nemôže pokračovať. Vy ste hovorili o tom, že potrebujete aktívnejšiu Európsku úniu Zrejme sme nesplnili naše očakávania, ale môj pocit je ten, že budeme musieť prísť s konkrétnymi vecami. Teraz tomu, čo povedala pani Lunaček, ak súhlasíte s tým, že týmto konštruktívnym krokom e, je dobrá vôľa a úsilie v niektorých oblastiach, tak potrebujete určité záruky. Ja som o tom neoficiálne hovoril s niektorými vašimi politikmi pretože samozrejme by ste si mohli myslieť, že Azerbajdžan tam nastúpi miesto vás. Ale e, možno by sa to dalo zrealizovať, bolo by to vo vašom záujme, aby ste požiadali o mierové zbory zo strany Európskej únie a zdá aj Ruska, aby sa tento krok podaril. V priebehu posledného rokovania medzi obidvoma prezidentami pred týždňom som postrehol, že mm, že nemožno hovoriť, že by nemali dobrú vôľu. Obidvaja prezidenti hovorili eh, bez eh, veľmi silných slov tak čo si myslíte, čo by mohla Európska únia v tomto ohľade urobiť? Ďakujem pekne. Pán Sala Franka prosím, na 3 minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán premiér, v mene EPP by som vás rád privítal v našom výbore AFET. Vaša prítomnosť. E, dúfam, nie je, teda vaša návšteva nie je posledná, že to je len začiatok kontaktov e, v zmysle e, vedenia ďalšieho dialogu. Zastávam názor, že nám tu nejde iba o toto dôležité grémium, ako je AFET v Európskom parlamente, ale konkrétne myslím na e, zhromaždenia, myslím aj na iné e, subjekty. Pán premiér, veľmi rád by som teraz počul váš názor, čo sa stane pri parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať u vás na budúci rok. To proces pri posledných voľbách, boli konflikty, teda pred voľbami. Ja si myslím, že je v záujme všetkých, aby e, voľby boli transparentné a aby sa pri urnách ukázala skutočná vôľa ľudu. Ako budete pristupovať k týmto voľbám? Jeden z kolegov hovoril o význame arménskej diaspory v zahraničí. Ja neviem, či arménci, ktorí bývajú v zahraničí, majú možnosť participovať na voľbách. Je to predsa veľmi veľa ľudí a ich účasť by bola dôležitá. No a potom ešte jedna otázka. Čo očakávate od zmluvy o pridružení? a do akej miery by táto zmluva mohla byť pomocou. A to e, nie len pokiaľ ide o mnohé dôležité aspekty, o ktorých sme už počuli, ktoré sú základom zmluvy o pridružení, do akej miery vám môžeme pomôcť zvládnuť E, ťažkú hospodárskú situáciu. Pán Tenok o tom už hovoril, veľmi rád by som počul o tom, aký je rozvoj problematiky alebo konfliktu v Náhornom Karabaku, či máte kontakty s Ruskom, ako sme počuli, do akej miery by Európska únia mohla angažovať viac na to, aby sa našlo riešenie, ktoré by vychádzalo z rokovaní. Ďakujem pekne, pán Salafranka. Pán Kukan, na tri minúty, prosím. Ďakujem pekne. Srdečne vás zdravím, pán premiéra. Vítam vás u nás podobne ako aj ostatných členov vašej delegácie. Oceňujeme vašu prezentáciu, váš pohľad na situáciu v vašej krajine. Bolo to veľmi triezvé a vecné hodnotenie. Kolegovia všetky zásadné otázky už sformulovali. Ja by som, hádam, preformulovala niektoré z týchto otázok. My diskutujeme o situácii v iných častiach sveta, v iných častiach Európy a zdôrazňujeme význam spolupráce na regionálnej úrovni. U vás je to troška rozdielne v súvislosti s komplikovanými vzťahmi s niektorými krajinami v okolí Čakám na vašu odpoveď na otázku Andrewa Dafa, pokiaľ ide o Turecko, pokiaľ ide o vašu históriu. Veľmi ma e, zaujímalo, či si myslíte, že zlepšenie vzťahov s Tureckom e, by mohlo byť pre vás užitočné, teda v tých zahraničných, zahranično-politických vzťahoch. Ešte by ma zaujímalo, či si myslíte, že je reálne uvažovať o možnostiach regionálnej spolupráce, teda vo vašom regióne. Na záver tohto kola otázok pán kolega na 3 minúty. Ďakujem a ja vás chcem pozdraviť, pán premiér. Chcem povedať, že blahoželám vašej krajine k snahám, ktoré krajina vyvíja v súvislosti s potrebnými reformami. Nedávno som bol v Baku, zúčastnil som sa na nevládnej konferencie, ktoré organizova- ktorú organizovala Európska komisia. Boli tam aj zástupcovia vašej krajiny, to znamená mimovládnych organizácií z Arménska. A viedli priateľský dialog s kolegami z Azerbajdžanu a to bola vlastne pre mňa príležitosť na to, aby som sa vás teraz spýtal, keďže všetky ostatné otázky už formulovali kolegovia. Nemyslíte si, že by ste nemohli urobiť viac, teda vyvinúť viac úsilia v priamom dialogu s Azerbejdžanom teda na politickej úrovni, ľudskej úrovni, na úrovni občianskej spoločnosti. To by mohlo pomôcť pri e, zmene retoriky a vnímania problematiky. Ja som počul celý rad obvinení proti vám, proti vašej krajine, podobne ako ste to formulovali vy dnes, teda v súvislosti s vojenskými hrozbami a podobne. Samozrejme, že partnery v Baku mi rozhodne povedali, že sa nezastávajú vojenských riešení. Vojenské riešenie pre nich nepredstavuje riešenie. Teda ja sa pýtam, či pre nás Európsku úniu vidíte istú možnosť. To znamená, či Európska únia by mohla zohrávať aktívnejšiu úlohu v tomto dialogu. Ja mám dojem, že táto skupina nepostačuje. Tá nepriniesla výsledky v priebehu 15 rokov. Potrebujeme nové myšlienky, čerstvú krv. Končím tým, že poviem, že niekedy mám pocit, že v komplikovanom regionálnom komplexe, ktorý ste opísali, e, je to, veľmi, je to často tak, že malé krajiny sú obeťami veľkých záujmov, hlavných záujmov partnerov, teda či spojencov, ktorí sú často nebezpeční. To je jednoducho môj pocit ani vy by ste sa nemali spoliehať na jednu veľkú krajinu, ktorá vám dáva príslu, že vám pomôže v prípade nejakej konfrontácie. Ďakujem. A teraz Ďakujeme pekne a teraz už dostáva slovo na záverečné slovo pán premiér. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za všetky položené otázky. aj za vaše pripomienky, vyjadrenia. Zostáva mi asi 12 minút a pokúsim sa pokryť čo možno najväčší počet vašich otázok a skúsim ich tak tematicky zoradiť. Prvá otázka sa, alebo prvá skupina sa týka Náhorného Karabachu. A e, ja som e, vypočul z vašich vyjadrení, že nám chcete pomôcť, že nás chcete podporiť, aby sme otázku Náhorného Karabachu čo možno najskôr vyriešili. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za túto vašu vôľu pomôcť nám. No už ako by ste nám mohli pomôcť pri riešení tejto otázky? ako môže pomôcť EÚ, ako môžete pomôcť vy, Európsky parlament. V prípade konfliktov, strany konfliktu majú väčšinou aj iný názor na to, ako ten konflikt vyriešiť. Je potrebné sadnúť si za rokovací stôl a vyrokovať dohodu. Ak tieto dve strany už sedia za takýmto rokovacím stolom, ale majú pocit, že tieto rokovania nikam nevedú, že by sa to dalo vyriešiť lepšie mimo tohto rámca, tak nikto zvonku nie je schopný pomôcť. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. A toto platí aj pre riešenie konfliktu v náhodnom Karabachu, jestli s tým súhlasíte, že mierové riešenie je jediná schodná cesta. Takže čo môže urobiť EÚ, ako môže pomôcť? No už EÚ by mala vyslať jasný signál obom stranám konfliktu, obom stranám rokovaní, že ak ktorákoľvek z nich sa pokusí riešiť otázku mocou, silou, tak medzinárodné spoločenstvo bude uplatňovať najprísnejšie sankcie voči tejto strane. A keď medzinárodné spoločenstvo takýto jasný signál vyšle, v tom zmysle, že mierové riešenie je jedinou cestou, tak vám môžem vás ubezpečiť, že to bude najväčší, najväčší najlepší príspevok eh, k úspešnému završeniu našich rokovaní. Snahy v rámci OBSE, skupina Minsk a celý tento rámec, Rusko, Francúzsko a USA spolupracujú v skupine Minsk a podľa mňa toto je veľmi dobré východisko na mierové riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu. Pripravujú sa kompromisné riešenia a tie podľa nás môžu byť východiskom, byť základom pre rokovania medzi stranami konfliktu. Ja súhlas, súhlasím eh, s tým vyjadrením, že ak medzinárodné spoločenstvo vyšle takýto jasný signál, že vojenské riešenie nie je riešením, tak obe strany môžu znížiť výdavky na zbrojenie, na vojenské účely. Ale ak jedna zo strán konfliktu má pocit, že je tu riziko vojenskej akcie, ak vydáva množstvo prostriedkov na zbrojenie, na, vojenské, na vojenskú oblasť, tak tie rokovanie skrátka sú odsudené na zlyhanie. No a ako nám v tomto môže pomôcť EÚ? Ak je tu teda takéto odlišné nahliadanie na riešenie konfliktu. Vyplýva to z toho, že vnímajú otázku spravodlivého, ferového riešenia odlišne. A toto súvisí aj s so hodnotovým systémom. Čo som tým chcel povedať? Rád by som tým napojil na ďalšiu možnosť, ako EÚ môže podporiť mier v regióne. Ja už som povedal, že by bolo dobré vytvoriť platformu zdieľaných hodnôt, teda ak sa zhodneme na určitých hodnotách, tak bude pre nás jednoduchšie, bude pre nás jednoduchšie dospieť k dohode, nielen v prípade tohto konfliktu, ale aj v prípade ostatných sporných bodov. Takže ja to vnímam tak, že je tu iba jedna cesta vpred a to, že Turecko, Azerbajdžan, Gruzinsko a Arménsko, že všetky tieto krajiny vyhlásia, že integrácia, európska integrácia je pre nás kľúčová a že hodnoty, z ktorých vychádza EÚ, uznávame. Všetky tieto krajiny sa snažia o reformy na ceste do Európskej únie, k európskej integrácii a je tu jeden vážny problém. Hodnoty, ktoré deklarujeme, sa často líšia od situácie v teréne. Je to teda veľká priepasť medzi tými proklamovanými hodnotami a tou realitou. Takže z tohto pohľadu by naozaj bolo dobré, keby sa byla taká určitá platforma vzdielaných hodnot. Toto je podľa mňa najlepší spôsob podpory reforiem, čo možno najrychlejších, k európskej integrácii. Teda krajiny v našom regióne potrebujú podporu EÚ, podporu EÚ, ktorej cieľom by malo byť využiť v plnej miere reformný potenciál našich krajín. Ak sa nám bude dariť na ceste k európskej integrácii, ak sa nám podarí do praxe pretaviť európske hodnoty, tak sa nám podarí aj vyriešiť konflikt lebo budeme nahliadať na veci cez prízmu rovnakých hodnôt. Ďalšia otázka, ktorá tu odznela viackrát z úst, z úst poslancov, e, išlo o zastavenie prevádzky existujúcich atomových elektrární, išlo o stavbu nových atomových elektrární po katastrofe v Japonsku sa táto problematika dostala znova na stôl a mnohé krajiny, ktoré využívajú jadrovú energiu, otvárajú diskusiu o tejto oblasti a my prirodzene tiež hovoríme o tom, ako sa postaviť k jadrovej energii, ako zlepšiť bezpečnosť našich jadrových elektrární. Úzko spolupracujeme so všetkými medzinárodnými aktérmi a agentúrami v oblasti bezpečnosti energie. Táto spolupráca je otvorená a transparentná. Máme jasný program opatrení, bezpečnostných opatrení s podporou aj Európskej únie na zvýšenie jadrovej bezpečnosti v našej krajine. A ja sa chcem poďakovať Európskej únii za túto podporu a chcem vás ubezpečiť, že rovnako ako v iných krajinách, aj v Arménsku sa budeme zaoberať bezpečnosťou našich jadrových elektrární. Ďalšia skupina otázok sa týkala vzťahov Arménska s Ruskom. Naša krajina by bola za to, aby sa Turecku podarilo úspešne završiť európsku integráciu. Chceme, aby Turecko bolo demokratické, rozvinuté podľa princípov trhovej ekonomiky a na základe európskych hodnôt, lebo toto by zvyšilo bezpečnosť v celom regióne a aj prostredie pre Arménsko, pre rozvoj Arménska by sa takýmto spôsobom zlepšilo. A toto je naše stanovisko už roky. My sme ochotní bez nejakých podmienok obnoviť vzťahy, diplomatické vzťahy s Tureckom na úrovni zodpovedajúcej moderným susedským vzťahom. My sme prišli s takouto iniciatívou. Prezident Arménska vyhlásil, že sme ochotní ratifikovať protokoly o obnovení diplomatických vzťahov. Ďalej, náš ústavný súd vydal pozitívne stanovisko k týmto protokolom. Turecko je zatiaľ neochotné, nie je pripravené normalizovať vzťahy s Arménskom bez nejakých podmienok. A ďalšia otázka, tá sa týkala uh, arménskej diaspory, teda arméncov žijúcich mimo našej krajiny. Arménci v zahraničí prosím, nemýlte sa, že by Arménci doma išli proti tým zahraničným, alebo naopak, e, vôbec nie. My sme jednotní. Je mnoho národov celosvetovo, ktoré žijú čiastočne v diaspore a oni sa identifikujú ako členovia svojho národa, dodržiavajú tradície, um, majú rovnaké hodnoty. Takže nejaké rozlišovanie, umelé rozlišovanie medzi týmito dvomi časťami toho istého národa je naozaj zbytočné. V rámci arménskeho národa však e, môžu byť divergentné názory. E, toto platí pre tých žijúcich e, v našej krajine aj v diaspore, napríklad na vzťahy medzi Arménskom a Tureckom. O tom vzťahy, a teda názory na to, ako by sa vzťahy mali normalizovať. Tu sú často odlišné názory. Aj medzi koaličnými partnermi. Naši partnery v Arménsku napríklad nesúhlasili s tým, že by sme mali podpísať protokoly a nechať ich potom prejsť procesom ratifikácie v parlamente. Takže to nie je tak, že by Armenci v Arménsku boli za diaspora proti. Sú tu skrátka názorové rozdiely v rámci arménskeho názoru, pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov s, s Tureckom. Pardon. Pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskom, s našim strategickým partnerom, Nuž, pre Arménsko je Rusko veľmi dôležité. Máme tam aj ruské vojenské základne a toto vychádza z racionálneho rozhodnutia Arménskej republiky. Prečo je to tak? Nož v našom regióne je situácia veľmi vážna. Sú tam zmrazené konflikty, nedoriešené vzťahy so susedmi. A my sme malá krajina, naše susedia sú väčšie krajiny, takže musíme nejako zabezpečiť ochranu bezpečnosti našich občanov. A na to je tu Rúsko. Naši občania boli terčom genocídy, a fyzická bezpečnosť je pre nich naozaj mimoriadne dôležitá. V prípade potreby v prípade zníženia unilaterálnej potreby využitia eh, vojenských zložiek, ak tie rizika v regióne budú znížené, tak to bude mysliteľné. Ale ja už som hovoril, že toto dosiahneme jedine cestou demokratických reforiem. Ak sa nám to podarí, tak e, zavolenie v celom regióne atmosféra vzájomnej dôvery a potreba prezencie vojenských zložiek nebude potrebná. Pokiaľ ide o otázku colnej únie, Kazachstán, Bielorusko, Rusko, hovoria o tom s ostatnými zo spoločenstva nezávislých štátov. A naše stanovisko je následujúce. Arménsko je členom VTO. Implementovali sme do našej legislatívy všetky štandardy vyplývajúce z dohôd VTO. Aj Rusko by chcelo sa stať členom VTO. A snažia sa v e, tomto zmysle a z medzinárodného hľadiska, e, z medzinárodného hľadiska neexistuje Krátka, žiaden precedens v tejto oblasti, v oblasti colných únií. My Nemôžeme takúto colnú úniu vytvoriť. Rusko, Bielorusko a Kazachstan, toto je skrátka colná únia, do ktorej my vstúpiť nemôžeme. Jedine, že by sa členom stalo Gruzínsko, pretože nemáme spoločné hranice. Ale my sa snažíme hlavne o európsku integráciu a našim politickým cieľom momentálne je. Vytvoriť zónu voľného obchodu s Európskou úniou a práve teda toto sa snažíme. K Euronestu. Táto otázka tu tiež padla. K tomu môžem povedať nasledovné. My sa zúčastňujeme tohto procesu, ktorý považujeme za veľmi dôležitý. Považujeme ho za veľmi dôležitý, pretože vnímame vznik dôležitej politickej platformy, platformy, v ktorej poslanci daných parlamentov budú môcť hovoriť o otázkach vzájomného záujmu. Je to ďalší stimul k našej európskej integrácii a naďalej e, budeme pokračovať v snahách v rámci tejto štruktúry, aby bola úspešná. Je tu viacero problémov, ktoré v Arménsku existujú. A mne išlo o to, a oznela tu otázka týkajúca sa volieb, parlamentné voľby, sa budú konať asi o rok a Musíme zabezpečiť, aby tieto voľby boli vykonané v súlade s európskymi štandardmi. Takže je potrebné urychliť náš program reforiem, ktorý realizujeme v spolupráci s EÚ, aby v našej krajine bola skutočná demokracia, aby sme mali trhové hospodárstvo a čím skôr tieto reformy presadíme, tak e, tým skôr dosiahneme u obyvateľov dôveru v našu vládu. A toto môže byť aj cesta k otvorenejším, spravodlivejším voľbám na budúci rok v zmysle dodržania všetkých štandardov. Vážené dámy, vážení páni, už vypršal čas, ktorý mi bol pridelený. Dovolte mi, aby som sa vám na záver poďakoval za vašu aktívnu účasť, za všetky otázky aj pripomienky. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán premiér. prijatie na pôde tohto výboru bolo skutočne pozitívnym aktom z našej strany a sme veľmi radi, že ste nám dali veľmi veľa informácií, že celá táto diskusia sa niesla vo veľmi otvorenom duchu. A preto vám želáme, aby ste s úspechom pokračovali vo vašej častokrát veľmi delikátnej a citlivej práci máte našu podporu, a to podporu vo všetkých oblastiach, ktoré boli zmienené. Dúfam, že pri najbližšom stretnutí budeme môcť konštatovať, že došlo k pozitívnym zmenám, že ste pokročili vpred. Teda želám vám šťastný návrat a do, sko- do skorého videnia, pán predseda vlády. Vyhlasujem 5-minútovú prestávku.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

Dear colleague, please uh, sit down. We have to begin our work. Kolegyne, kolegovia, musíme pokračovať. Pán komisár, ako je už eh, dobrá tradícia, vy vždy prichádzate v dôležitých momentoch, momentoch dôležitých pre európsku zahraničnú politiku. Veľmi úzko spolupracujete s parlamentom, vážite si jeho prácu a to si zase vážime my. Budeme teda pokračovať tam, kde sme skončili minule. Budete hovoriť o spoločnom oznámení s podpredsedničkou komisie vysokou predstaviteľkou. Tam ide o partnerstvo pre demokraciu a blahobyt. Ide o spoluprácu s Južným stredomorím. Je to teda oznámenie, ktoré vydala komisia, ide o susedskú politiku. My veľmi úzko sledujeme túto tému s veľkým záujmom. Máme dve uznesenia o južnej dimenzii a o východnej dimenzii tohto partnerstva. No a z týchto uznesení parlamentu jasne vyplýva, že tieto témy sú pre Európsky parlament mimoriadne dôležité. Najmä v našom výbore ide o stanovenie kritérií na využívanie štatútu pokročilého partnerstva, hlbšieho partnerstva a náš výbor sa rozhodol vytvoriť skupinu na monitorovanie situácie v Južnom Stredomorí. Táto monitorovacia skupina by mala teda sledovať udalosti a vyhodnocovať ich a pripravovať aktivity Európskej únie v tejto oblasti, pretože tieto krajiny začali s niekoľkými výnimkami cestu demokratickej transformácie. Myslím, že to by na úvod stačilo a už sa tešíme na váš príspevok. Nech sa páči, máte slovo. Keby to bolo možné 10, respektíve 15 minút. No 15, 10 je asi naozaj málo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť. Aj ja sa teším na výmenu názorov a stanovísk, na diskusiu s monitorovacou skupinou pre stredozemskú oblasť. Vážený pán predseda, Vážené poslankyne a poslanci, bol som tu posledný krát 28. februára. Hovorili sme o tom, že udalosti, ktoré sa udiali v Severnej Afrike, majú historickú dimenziu. Hovorili sme o tom, že Európska Únia by mala privítať tieto zmeny, pretože prinášajú lepší život pre obyvateľov regiónov, rešpektovanie pluralizmu, demokracie, sociálnej spravodlivosti a slobôd. To sú kľúčové hodnoty, ktoré zdieľame. Ďalej som sa vyjadril, že nedávne udalosti teda to handlivé prehlásenie, že arabský svet nie je pripravený na tieto zmeny, ale to sa vyvrátilo a takéto zmeny vyžadujú istý čas. Ľudia v regióne hľadajú cestu, ktorá smeruje k hlbokým zmenám a to nepríde zo dňa na deň. Musí to byť dlhodobá otázka ale nie je to dôvod na to, aby sa veci spomaľovali. Teraz e, je jasné, práca sa začala, musí sa urýchliť. E, vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku, ako aj ďalší prijali spoločné oznámenie, pokiaľ ide o posilnenie spolupráce s južným stredozemím, aby sa podporili zmeny. Táto, toto oznámenie hovorí o opatreniach, ktoré mm, sa už prijali ako nástrojoch, ktoré by mohli byť k dispozícii na to, aby sa podporili existujúce zmeny, či už v Tunise podporou, ako aj v Líbii a takisto tu ide o riešenie humanitárnej situácie, ako vytvoriť nové partnerstvo, ktoré je založené na princípoch určitých stimulov, ktoré by podporili hospodárske, politické a sociálne zmeny v regióne. My budeme pracovať v troch smeroch. Poprvé, budeme podporovať demokratickú transformáciu a výstavbu inštitúcií. Po druhé, budeme podporovať občianskú spoločnosť a presadzovať kontakty ľudí navzájom medzi sebou prostredníctvom väčšej mobility. A po tretie, budeme podporovať udržateľný hospodársky rozvoj. Komisia zastáva názor, že nastal čas na kvalitatívnu zmenu, pokiaľ ide o vzťahy medzi úniou a jej južnými susedmi, aby došlo ku skutočnému prechodu k demokracii. Tento prístup sa bude zakladať na spoločnom odhodlaní brániť spoločné hodnoty, právny štát a sociálnu spravodlivosť. Ponúkame partnerstvo pre demokraciu a prosperitu. Ide nám o to, aby sme urobili viac v prospech podpory občianskej spoločnosti, ktorá sa môže zasadzovať za ľudské práva môže prispieť ku demokracii a k dobrému vládnutiu. To je oblasť, kde by sme chceli maximalizovať pomoc, ktorú môžu poskytnúť členské štáty. Môžu ju pomôcť veľmi rýchlo, aby sa vytvorila platforma pre spoločnosť, odbory, politické strany a tak ďalej. Ešte tri hlavné politické smery. Poprvé, hlavná koncepcia. Je dôležité podporiť mobilitu, to je dlhodobá žiadosť našich partnerov a to je tiež dôvod či možnosť, ako dokázať, že chceme sa chopiť týchto vecí novým spôsobom a e, konať dôsledne, pokiaľ ide o výmenu študentov, pokiaľ ide o možnosti podnikateľov, výmenu eh, absolventov vysokých škôl. Ďalej otázka trhu. 200 miliónov mladých spotrebiteľov, to je Severná Afrika, je to obrovský potenciál pre vývoz a tvorbu pracovných možností. Tento potenciál sa zhmotní iba vtedy, keď týmto krajinám umožníme, aby vyvážali to, čo vyrábajú. To v oznámení nie je priamo zakotvené, ale hovorili sme o tom 11. marca na mimeriadnom zasadaní Európskej rady. Budeme sa musieť k tomu vrátiť. Otázka financovania. Komisia je zastancom postupu po jednotlivých krokoch. To znamená, musíme sa sústrediť na pomoc v rámci politiky politiky susedstva, ďalej o diel 4 rozpočtu ako celku a potom je dôležité hľadať v rezervách a v nástrojoch flexibility. Parlament a rada pracujú na tom, aby zabezpečili to, aby Európska investičná banka rýchlo navýšila svoje pôžičky oblasti oblasti, teda stredozemskej oblasti. Bude nám to troška trvať, pokiaľ zmapujeme potreby našich partnerov. Chcem zdôrazniť, že oznámenie predstavuje niečo navyše v porovnaní s týmito tromi smermi. Ako som už povedal, keď sme diskutovali o tejto iniciatíve, predseda Barroso sa spýtal každého jedného komisára, teda vyzval každého komisára, aby pouvažoval o tom, čo by sa mohlo udiať v jeho vlastnom odvetví či vlastnej oblasti v tomto ohľade. Ja musím s pichou povedať, že toto oznámenie je výsledkom tohto úsilia. Je to 25 konkrétnych opatrení, iniciatív, ktoré chceme uskutočniť v našej práci v súvislosti s regiónom. Tieto iniciatívy obsahujú rôzne oblasti, sociálny dialog, rozvoj vidieka, makrofinančná pomoc, námorná politika a e, ďalej letecký e, priestor Eurostredomoria, Ďalej otázky energetiky. Ďalej sme chceli, aby sa, jadra, aby sa rada vyjadrila k dvom návrhom, ktoré už má na stole aby sa k ním vyjadrila s odvahou. Poprvé, aktualizácia nariadenia o politike susedstva tak, aby sa dali využiť prostriedky z minulých rokov, tzv. reflows. Ide o to, aby Euromed a odnož pre investície mali k dispozícii prostriedky, veľmi ich potrebujeme. Po druhé, je dôležité, aby sme stanovili a definovali pravidlá pre pôvod, teda e, krajinu pôvodu, čo veľmi uľahčí podnikateľské aktivity v tejto oblasti. Ďalej je tu ďalší súbor nástrojov. Je to otázka programovania na obdobie 2011 až 2013. Je dôležité, aby sme mali nástroj na politiku dobrého občianského susedstva. My sme nič nenechali bokom, do úvahy sme brali všetky možné cesty. Budeme potrebovať vašu veľkú podporu. Parlament je veľmi dôležitý pre podporu. Je dôležité, aby sme prostriedkom politických strán mali možnosť podporovať pluralitu v týchto krajinách. Je dôležité, aby ste vy vysvetľovali u vás doma prečo sú tieto kroky dôležité, prečo potrebujeme tieto opatrenia a aký významný posun môžu znamenať e, s týmito krajinami. Je nám jasné, že tieto transformácie, zmeny v Tunise, v Egypte a inde majú svoje vlastné tempo a typický spôsob, popred pripravené riešenie nie je niečo, čo zafunguje a nemali by sme toto riešenie vnúcovať. To sú procesy, ktoré sa e, vedú za spolupráce občanov. Každá krajina bude vyžadovať iný prístup. Budeme musieť mať finančné a technické zdroje. Budeme musieť byť e, schopní využiť naše vlastné skúsenosti s obdobiami prechodu a reflektovať e, práve ten diferencovaný prístup. Takto budeme e, pracovať rovnakým štýlom, keď sme, ako keď sme vytvárali toto oznámenie. Budeme vychádzať z revízie situácie, tak ako sme to urobili v poslednom roku. Naše úsilie sa bude zameriavať na všetkých našich susedov a to vyváženým spôsobom <clears throat> tak smerom na juh a na východ. Aj naďalej budeme poskytovať túto vyváženú pozornosť každej krajine, ktorá je partnerom v rámci politiky susedstva. A samozrejme budeme dbať o to, aby naše vzťahy s partnerskými štátmi boli e, vedené na základe zapojenia alebo zapojením sa a nasadením každého partnera a odstupňovaným spôsobom budeme potrebovať viac času na oznámenie v súvislosti s politikou susedstva. Chceme to dobre spracovať, chceme ponúknuť viac za viac a chceme ukázať, že ako sa budú realizovať tieto záväzky pokiaľ ide o tie najnovšie udalosti, Získali sme aj lekcie, pokiaľ ide o naše východné partnerstvo. Ja som hovoril o 20. apríli. Parlamenty majú možnosť e, sústreďovať sa na tieto otázky, aby o nich uvažovali viac a my to musíme zohľadniť pri našich vzťahoch s každým jedným susedom. Dovolte mi, aby som sa ešte vrátil k oblasti stredozemskej. V, Tuzi, v Tunisku prechodná vláda uskutočnila konkrétne kroky. Politické strany sa zliberalizovali, sloboda zhromažďovania a prejavu sa rozšírili a oznámili voľby do nového zhromaždenia. Európska únia ponúkla svoju podporu. Poskytli sme včasnú podporu na toto prechodné obdobie včítanie prípravy volieb. Vytvorili sme podmienky na etablovanie právneho štátu a budeme chcieť podporiť tunisku ekonomiku Egypt. Tam máme kontakt s prechodnými orgánmi. Vysoká predstaviteľka Catherine Ashton sa na vás obráti a bude vás informovať o svojej návšteve tento týždeň v Káhire a v možnostiach stretnúť s premiérom a ministrom zahraničných vecí. Dúfajme, že toto všetko bude viesť ku E, širokej vláde. My sme opätovne povedali, že sme pripravené zmobilizovať zdroje na podporu týchto krokov. Nie je našou snahou niečo vnúcovať, diktovať. Sme ochotní pomôcť tam, E, teda v tom, o čo nás Egypt požiada. Čiže zvýrazňujeme našu pomoc egyptskej spoločnosti. Pokiaľ ide o ďalšie krajiny v regióne, tam prichádza k povzbudzujúcim zmenám. Marocký kráľ hodlá presadiť určité reformy, ktoré chce predložiť referendu. Jordánsky kráľ má podobné úmysly. Európska únia sa díva na tieto kroky a verí, že sa náplnia, pretože sa na to díva ako e, na čas demokratických reform. A potom Líbia. Samozrejme, že sú tu evidentné rozdiely, ale všetci súhlasíme v tom, že líbijský ľud si zaslúži mať možnosť vytvárať svoju vlastnú budúcnosť a chopiť sa šance, tak ako to urobili susediace krajiny 11. marca prijala Európska rada jasné stanovisko k Líbii. Budeme koherentní, pokiaľ ide o túto politickú orientáciu. Hľadáme koordináciu s, koordinár, koordinátormi, s Arabskou ligou, z OSN a chceme pokračovať v tom, čo naznačila Európska rada, spoločný summit o Líbii. Na tomto samite by sa zišla Arabská liga, Africká únia, Európska únia. Angažujeme sa ďalej v oblasti humanitárnej pomoci na líbyských hraniciach a v samotnej krajine. Doteraz sa nám podarilo e, zmobilizovať 70 miliónov eur v rámci európskych krajín. Ešte sa uvažuje o ďalších finančných prostriedkoch. Ďalej chceme zabezpečiť rýchly návrat občanov tretích e, štátov, tretích krajín, ktorí sú na hranici medzi Líbiou a Tunisom. Napriek e, úsiliu táto evakuačná kapacita zostáva pod úrovňou prílivu pristahovalcov. To sa môže v blížiacich sa dňoch ešte zhoršiť. E, s obavami sledujeme, ako sa vojenská situácia vyvíja O tejto veci sa bude diskutovať na Bezpečnostnej rade OSN, ale to neznamená, že by Európska únia nebola aktívna. Európska rada naznačila jasne, že plukovník Kadáfi musí zložiť zbranie, musí odísť zo svojej funkcie, no a to má dôsledky aj na našu politiku, voči Líbii. Je dôležité, aby boli otvorené komunikačné kanály. Musíme sledovať to, aby nachádzajúci e, režim sme mali možnosť podporiť. Rada diskutuje o ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré sa zameriavajú na Kadáfieho režim. To môže znamenať zníženie zdrojov, ktoré sú dostupné pre Kadafiho režim. Bude to mať negatívny dopad na mnohé európske firmy. Musíme e, konať na základe rozhodnutia Európskej rady. Budeme musieť zvažovať to, ako zintenzívny dialog s libyskou opozíciou. V neposlednej miere Európska únia sa zaoberá možnosťami týkajúcich sa operácií v rajme CSDP ale ja tu nebudem zachádzať do detajlov. Vážený pán predseda, poslanci a poslankyne, Máme pred sebou historickú výzvu. Európske inštitúcie majú obrovskú zodpovednosť, aby sa tejto výzvy zhostili úspešne, môžu rátať s pomocou Európskeho parlamentu a s jeho spoluprácou prospech toho, aby Európska únia mohla posilniť existujúce nástroje, aby sme sa zhostili tejto veľkej výzvy. Ďakujem. Ešte e požiadali o slovo. Máme pred sebou 30 minút, ale samozrejme pán komisár musí mať možnosť vyjadriť sa. Prvý bude hovoriť pán Panzeri, pretože stojí na čele delegácie Európskej únie pre Magrepe. Nepresiahnite prosím vás dve minúty. A dúfam, že ja tiež nepresiahnem. Ak by sme dnes odovzdávali Oscarov, vy by ste boli prvým kandidátom na udelenie Oscara za celú komisiu. E, pred niekoľkými hodinami sme hovorili o všetkých krokoch, ktoré prijala Rada a komisia v tomto ohľade. Myslím si, že naše rozhodnutie by sa malo týkať najmä Tuniska. Tunisko e, sa pripravuje na demokratizačný proces, ale som v tomto zmysle trošku skeptický ohľadom Egypta. E, o niekoľko dní prebehne referendum, ale je možné, že dopadne zle a v tomto prípade žiadne smer nie je vylúčený. A v Libii to smeruje ku katastrofe. Skutočne sme dosť bezradní. Európa e, čeli riziku, e, že bude hrať veľmi nevýznamnú úlohu. Teda máme e, riziko, že preváži tá myšlienka, v zmysle ktorej plukovník Kadáfi ostane pri moci a že si túto myšlienku osvoja mnohé štáty, a to sa týka najmä Sýria a Alžírska, sú to e, dva e, štáty, ktoré neboli pre bezletovú zónu nad Líbiou a ktoré podporujú Kadáfiho. A preto dovolte mi v tomto kontexte niekoľko veľmi jednoduchých poznámok. Existujú skutočne veľmi veľké rizika, najmä to, že sklameme občianskú spoločnosť Severnej Afrike. Zároveň čelíme riziko, že v Európskej únii verejná mienka nebude na našej strane, že neplníme ústne prísľuby. Spomenuli ste niekoľko iniciatív, avšak tieto iniciatívy pravdepodobne nebudú mať politickú váhu. Ďalej ste prišli s mnohými myšlienkami, teda táto inteligentná podmienenosť e, to môže skončiť tak, že nebudete mať partnera do diskusie, kto bude aplikovať túto podmienenosť. Pán Sala Franka na dve minúty, nech sa páči. A e, ďakujem, pán e, predseda. Vážený pán komisár, ďakujem, že ste opäť zavítali medzi nás. Tentokrát ste nás oboznámili s oznámením, ktorom hovoríte o strednodobých dlhodobých e, výhľadoch, hovoríte o e, prosperite a o partnerstve. Chcete týmto korigovať rôzne iniciatívy, ktoré v minulosti neboli dôsledne implementované. Chcete sa venovať občanskej spoločnosti, susedskej politike, chcete podnietiť mobilitu a reorientovať isté aktivity E, Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Zároveň chcete možno e, zmeniť e, prúdenie investícií zo strany Európskej investičnej banky, chcete podnietiť výmenu, zmene dohod. To samozrejme chcete podnietiť, podmieniť demokratizačnými zmenami Eh, vašim eh, kľúčovým slovom, vašim sloganom je, eh, že to musí byť viac za viac, teda, čiže čakáte istú pozitívnu odpoveď zo štátov, ktorým sa venujeme. Teda moja otázka znie, je potrebné otvoriť finančnú otázku? Hovoríte o mobilizovaní strategických finančných zdrojov, preto sa pýtam, ako sa vyvíja úvaha v tomto zmysle ohľadom hľadania strategických finančných zdrojov, teda aká je, aké je stanovisko komisie? Dúfam, že komisia nie je len skupina e, byrokratov, ktorí nedokážu logicky rozmýšľať. Teda, čo si myslíte o istých pochybnostiach, ktoré majú isté členské štáty? Najmä čo sa týka vyhlásenia syna plukovníka Kadáfiho, že do 48 hodín Benghazi padne, že dôjde k skutočnej konsolidácii posilneniu Kadáfiho režimu. Ďakujem pán Salafranka, padám de Kaiser, ktorá tu dnes nahradila pána Wigeninga. Ďakujem. Ďakujem pán predseda, vážený pán komisár. Tak ako moji kolegovia, som veľmi rada, že ste nám odprezentovali obsah oznámenia zo strany komisie. Skutočne e, sme presvedčení, že demokracia je ašpiráciou ľudu každej jednej krajiny. Treba nám viac demokracie, treba nám viac demokracie v podnikateľskom prostredí, viacej tzv. inkluzívneho rozvoja. Môj kolega Sala Franka spomenul celý rad zaujímavých iniciatív, ale tu predsa nejde o revolúciu. Demokracia, občianská spoločnosť, inkluzívna ekonomika, toto všetko bolo stále súčasťou dohôd, ktoré sme mali s týmito štátmi, teda bola to od nás vždy legitímna požiadavka, pretože všetky tieto pojmy sú alebo tvoria imič našej Európy. Teda nám trošku pokrivkáva konkretizácia všetkých týchto pojmov. Nejde teda o žiaden nový aspekt. Možno sa snažíte posilniť isté aspekty. Vy však eh, to, čo navrhujete, je možno korekcia istých chýb, ktoré boli v minulosti spáchané. Teda rada by som vedela v kontexte tohto oznámenia, či disponujeme mechanizmami, ktoré by umožnili kontrolovať chyby, respektíve pochybenia, ktorých sme sa, do, ktorých sme sa dopustili v minulosti. Napríklad eh, chyby týkajúce sa zlého hodnotenia odhadu situácie teda, či máte k dispozícii ciele, ktoré sa dajú merať a ku ktorým sa budeme blížiť. Teda ja som všetkými desiatimi za to, aby sme mali kontrolný mechanizmus súrodu, súladu našej politiky, našich diskusí a našich postupov. A len ak sa nám to podarí dosiahnuť, vyhneme sa ich chybám. Čo sa týka Líbie, v súčasnosti dnes e, sa hambím, že som Európanka. Pán Weigl, na dve minúty. Vážený pán komisár, som členom monitorovacieho výboru pre Južné Stredomorie. V súčas... E, dnes sme mali prvé stretnutie. V budúcnosti prebehne oveľa viacej schôdzí, stretnutí. E, váš ústretový prístup e, ste ešte viac počiarkli tým, že ste dnes medzi nás zavítali. E, váš príhovor bol ako keby takým rekviem pre líbyských revolucionárov. Rekviem pre tých, ktorí E, vystavujú nebezpečenstvu svoj život a ktorí e, skutočne sú ochotní zomrieť za slobodu v Líbii. Máme pocit, že by sme nemali opustiť Líbínčanov. Tak možno ako v 56. Európa ukázala chrbát Maďarom, ako e, sme odignorovali španielských revolucionárov v 30. rokoch 20. storočia. Nemôžeme toho urobiť veľa v tejto chvíli. Avšak e, myšlienka bez letovej zóny, teda istého bezpečného priestoru v tej časti e, Líbie, e, ktorú majú pod kontrolou predstavitelia opozície voči Kadáfiho režimu, to je veľmi dôležité. Teda máme eh, aj veľmi zlé skúsenosti. Vieme, čo sa stalo v, Sebre, v Srebrenici, ktorá mala byť takou bezpečnou zónou, ale tento e, štatút bol len zle implementovaný bývalej Juhoslávii. Teda ja som za to, aby sme to zvážili v najbližších dňoch. Je to tiež súčasťou našej zahraničnej politiky. Avšak nesmieme zabudnúť na krajiny, ktoré sme dnes ešte nespomenuli. Nesmieme zabúdať, čo sa deje v Bahrajne. V Líbii pokračujú demonstrácie a ak chceme ďalej eh, navyšovať rozpočty musíme sa zamyslieť nad tým, kto bude e, platiť za škody, ktoré vzniknú v týchto regiónoch. A pán predseda, ďakujem, pán komisár. Ja vám chcem pogratulovať k vášmu vyhláseniu k tomuto dôležitému projektu pomoci e, Južnému Stredomoriu. My chceme podporiť transformáciu pluralitnej demokracii v Severnej Afrike a v arabskom svete. Ale demokracia to neznamená len slobodné, spravodlivé voľby. A ja sledujem postup Tuniska. Napríklad tam dve islamistické strany neboli registrované, vraj sú protiústavné. A toto je podľa mňa diskriminácia vzhľadom teda na to, že že e, e, diskriminujú ženy a ostatné e, iné náboženstva a toto je protiústavné a toto musíme podporiť, lebo sú tu krajiny, ktoré sú extrémistické, majú takúto extrémistickú ideológiu a tvária sa, ako by boli demokratické. Ja som sa taký mini maršalov plán na podporu Egyptu a Tuniska a ja si myslím, že na juhu musíme podporovať krajiny, hoci to môže byť e, spochybniteľné zo strany našich voličov a musíme možno presunúť prostriedky z iných programov, z programu východného partnerstva, aby nedochádzalo k obrovskému exodu um, hospodárskych migrantov, keby došlo ku kolapsu z týchto krajín. Tunisko, Egypt, tam priame investície klesajú dramatickým spôsobom, hrozí obrovská finančná kríza, ak týmto krajinám nepomôžeme z krátko a strednodobého hľadiska počas tejto transformácie. Pokiaľ ide o Líbiu, ja mám obrovské obavy vzhľadom na Kadáfiho a jeho synov a ich neustálu nadvládu, toto vyvolá humanitárnu krízu a je to aj obrovská nočná mora pre nás, pre celý svet z bezpečnostného hľadiska. Takže ja dúfam, že tie zmrazené aktíva že skrátka nebudú k dispozícii, pretože ľudia inak povedia, no už my sme spomohli Kurdom a e, Kosov, Kosovčanom a nepomôžeme Libičanom v boji za slobodu, za oslobodenie sa od Kadáfiho. Pani Flote na dve minúty, nech sa páči. Eh, Ďakujem za slovo. Veľmi rada som si prečítala oznámenie, avšak bolo to ešte pred rozhodnutím eh, opustiť líbyských demokratov. V súčasnosti veľmi E, veľmi úprimne povedané, je to hamba, čo to zažívame. Pretože my by sme mali stať pri demokratoch, pri ochrancoch demokratov. Pre nás sa to dnes ťažko číta a vníma toto oznámenie. Musíme si uvedomiť, respektíve ESVČ a komisia by si mala uvedomiť, aké ďaleko siahle dôsledky bude mať to, že sme opustili, teda ponechali na pospas osudu líbyských ochrancov demokracie, bojovníkov za demokracie. Ja si myslím, že budú mať ďaleko siahle dôsledky naše kroky. V Líbii je 8 tisíc utečencov, sú uznaní utečencami, avšak nepožívajú žiadne výhody štatútu utečenca žiaden z týchto 8 tisíc utečencov sa nemôže vrátiť do svojej domovskej krajiny. A preto by bolo najvhodnejšie, aby sme našli novú hostiteľskú krajinu týmto 8 tisíc utečencom. V tomto zmysle by mohla Európska únia mohla pomôcť ponúknuť po- pomocnú ruku a prijať týchto 8 tisíc utečencov, pretože náš postoj skutočne veľmi znižuje našu povesť ako solidného partnera v susedskej politike. Pán Kantis na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, mňa to veľmi mrzí, ale tuším ste ešte nepochopili, že bis dato opatrenia a oznámenia Európskej komisie nedokázali dostať realite. Pozrime sa na to, čo sa deje v Európskej únii vo vzťahu k krajinám Stredomoria. Vám sa vôbec nepodarilo reagovať na vzťahy EÚ s týmito krajinami. Ja som si preštudoval tých rôznych 15 opatrení, ktoré boli predmetom diskusí v komisii e, z oči voči týmto krajinám. No a ja mám nasledovný dojem. Ešte prednedávnom EÚ spolupracovala s týmito diktátormi, podporovala ich a preto je spolu zodpovedná za situáciu, ktorá sa tam vyvinula. My sme zodpovední za pretrvávanie týchto diktatúr a teraz necháme tieto krajiny svojmu vývoju, nepo, nepredložíme žiadne požiadavky, Skladka, necháme tieto to krajiny svojmu osudu. Mne chýba vo vašich krokoch štruktúra, systém, vážený pán komisár, a mám dojem, že táto chybná politika z oči voči tomuto regiónu, že skrátka tu nie je záujem ju skorigovať. Tieto vyhlásenia sa netýkajú len diktatúr, ktoré trvajú už roky. Ide tu aj o hospodárske otázky, ide tu hlavne o životy ľudí. Títo ľudia chcú lepšiu budúcnosť, blahobyt, lepší vývoj spoločnosti, ale opatrenia, ktoré navrhujete, vôbec nesmerujú týmto smerom. A ešte jedna vec. Vy ste neprevzali zodpovednosť za reakciu za, na tieto diktatúry. Podľa mňa Európa musí e, teraz e, podporiť e, prechod k demokracii. Zodpovední musia byť zbavení svojich postov, ale to nemôže byť iba iniciatíva pána Sarkozyho, musí to byť iniciatíva z úrovne EÚ. Dobre, už vystúpili zastupcovia všetkých skupín. Jednu minútu dostávajú ďalší ročníci, ako prvý pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte na úvod také, taký malý komentár, ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, že partnerstvo v oblasti demokracie, hospodárstva a podpory občianskej spoločnosti. to všetko sú veľmi dôležité veci. Ale okrem toho ako to už podali aj moji kolegovia, by sme mali lepšie predstaviť naše kritéria. Mám dve otázky. Po prvé, diferencovaný prístup, teda odlišný prístup od krajiny ku krajine. Mňa by zaujímalo, či máte v úmysle v blízkej budúcnosti prijať nejaký projekt, takú určitú cestovnú mapu pre lepšie partnerstvo s týmito krajinami. Dokument Európskej komisie uznáva určité chyby, ale neponúka žiadne riešenie týchto chyb, aby sa zlepšili naše vzťahy so Stredomorím. Ďakujem pekne, pán Preda. Pani Gomeš, na minútu. Very... Pán komisár, váš dokument je kvalitný, ale nebude mať hodnotu ani toho papiera, na ktorom sa nachádza, ak e, zlyhame v prípade Libie. Pani Ešten, prosím, odkážte jej, že môže chodiť na misie kamkoľvek. A je to všetko zbytočné, ak sa nám nepodarí zabrániť e, Kadafimu v masakroch e, ľudí v Bengázi. A my sme boli v Bengázi pred pár mesiacmi a ešte si mnohí spomínajú na tie tváre. Vy ste spomínali e, tie spoločnosti, spoločnosti EÚ, ktoré zjavne majú obavy z dopadov zmrazenia aktív. Prečo odkladáme kroky? Preto, lebo je tu lobby týchto spoločností. Preto nám nevadí, že Saudská Arábia invadovala Bahrajn. Toto sú tie dôvody. Prečo sme nezmrazili Mubarakové aktíva delegácia Európskeho parlamentu pôjde do Egyptu a my chceme odpovedať na tieto otázky. Ja len chcem zdôrazniť v tom zmysle, čo povedali pani Napolitano a ďalší kolegovia v EP. Oni roky boli v kontakte s predstaviteľmi opozície v tejto časti sveta. Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu, e, pán Táler a ďalší, a podľa mňa by komisia na to mala nadviazať. Pán Mian Mon, na minútu, nech sa páči. Presidente, yo celebro, komisario, la nueva orientación que le van a dar a la Vážený pán komisár, e, som rád, že ste dali politik, e, politike susedstva novú orientáciu každom prípade perspektíva, ktorú presadzujete, je veľmi vhodná, pretože podporujete e, transformačné zmeny, ktoré prebiehajú v mnohých krajinách, ktoré by mali jednotlivé režimy posilniť a posunúť smerom k demokracii. Teda e, štatút pokročilej spolupráce by mal byť plne využívaný čo sa týka e, vzájomnej výmeny, e, vzájomná výmena by mala e, podnietiť výmenu bohatstva na oboch brehoch Stredozemného mora a podnietiť vplyv Európskej únie v týchto štátoch. Čo sa týka výmen, mali by ste mali by ste reagovať na správu, ktorá bola minulý týždeň v Štrasburgu prijatá ohľadom poľnohospodárskeho rozvoja poľnohospodársky sektor. Jeho zástupcovia sa domnívajú, že sú poškodení v prospech priemyslu a služieb, teda poľnohospodári majú pocit, že na nich zabúdame, že sú isté e, normy, ktoré nie sú vyžadované, ktorých splnenie je vyžadované. Ide o hygienické normy, e, rôzne e, normy týkajúce sa poľnohospodárstva. Ďakujem. Pán Kirilov, na jednu minútu. Máte našu plnú podporu v zmysle toho, čo ponúkate, čo, čo ste predostreli, avšak e, o niekoľko dní Kadáfiho armáda sa dostane do bašty opozície, do Bengházy. Vieme, ako sa zachovajú, budú tiecť potoky krvi. Americké a európske vojnové lode sa blížia smerom k líbijskému pobrežiu, k e, Bengházi. Ako sa zachováme my, politici? Máme dve možnosti zaangažovať sa do tejto záležitosti. Ďalej im môžeme vyslať signál, že sa majú vzdať, že majú uiste, teda akú reakciu by sme mali mať. Pán Ongoriano na jednu minútu, nech sa páči. 16. februára E, Francúzsko, Španielsko, e, Slovinsko, Cyprus a Malta napísali list adresovaný Katrin Eštonovej, e, ktorom sa uvádzalo, že iniciatívy týkajúce sa Južného stredomoria nemajú dostatok finančných zdrojov. Tento stav je neudržateľný z viacerých dôvodov, z troch dôvodov. Tento stav vytvára napätie medzi východom a juhom Stredomoria. Aký to bude mať dopad na susedskú politiku? Ďakujem. Conclude il dibattito l'onorevole Lockbiller. Un minuto di tempo di parola, grazie. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, záver ešte posledná rečnička na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme hovorili vo výbore pre ľudské práva o bodoch vášho, vášho oznámenia a nemáme tu odpovede na niektoré otázky. Uh, Poprvé, to, čo povedala pani Flotra, ako to bude s migrantami z Eritreji a zo Somálska, UNHCR požiadalo o to, aby sa Európska únia by pomohla pri príjmaní a evakuácii. Potom po druhé úlohy Frontexu, hovoríte o nich, že majú chrániť e, hranice, ale majú aj pomáhať. A my sme dnes vo Financial Times čítali, že Taliansko nechcelo vyslať e, loď pardon, chrániť loď, prijať loď e, z Líbie s vojnovými utečencami. Takže nás by zaujímalo, čo chcete robiť, aby utečenci naozaj ohrození e, boli prijatí v našich krajinách. Ďakujem. Bene, grazie, onorevole. Eh, abbiamo... Ďakujem. Máme ešte 4 minúty. Prv ako uplynie náš čas, ale o štvrhodinku viac môžeme rokovať. Máme dosť času. Pán komisár, vy máte dosť času na to, aby ste nám zodpovedali na všetky naše otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu pozornosť, ktorú ste mi venovali pri mojich úvodných slovách. Ďakujem v rovnakej miere za vaše otázky. Nazdávam sa, že musíme opätovne opakovať, že to, čo sme svetkom na juhu, to má obrovské dimenzie a vzbudzuje to úvahy v Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch, v Bruselu, v komisii, v rade a takisto v sídle Európskeho parlamentu. budú mať podobný charakter. Ja teda v to pevne verím. Vaše otázky, ja sa budem zaoberať potom špecifickými otázkami. Sú to otázky, s ktorými by ste sa mali skôr obracať na pani Ashton. Iste chápete. I keď sa s pochopením dívam na množstvo vašich pripomienok, v túto chvíľu v tejto súvislosti je dosť ťažké sa ku všetkému vyjadrovať. Iste dobre viete, že že ja že ja sa e, často zdržiavam toho, aby som o týchto veciach hovoril e, v istej hĺbke. Hovorím o budúcnosti. Ja sa rád dívam do budúcnosti. Takže niekoľko pripomienok. Počul som niekoľko pripomienok, ktoré sa týkali tej cesty malých kompromisov. Chcem vás požiadať o určitú podporu ponúkam určité partnerstvo, ktoré by malo prímeť zmeny teda medzi komisiou a parlamentom. Ide nám o to, aby sme to tentokrát zvládli, aby sme to urobili správne. Čo musíme pochopiť? Prostredníctvom tejto, tohto oznámenia sme mm, ponúkli odpoveď iba na jednoduché otázky. Na otázku, e, čo môže Európska únia urobiť, ako ďaleko môže zájsť v prípade južného susedstva v prípade krajín, ktoré sa vydali na cestu k demokracii a ktoré sa nachádzajú v období prechodu. Ale sú tu ďaleko náročnejšie otázky, čo budeme robiť, čo budeme robiť v krajinách, ktoré zatiaľ neuvažujú o reformách alebo teda postupujú veľmi pomaly čo s krajinami, ktoré vôbec v regióne zmeny nereflektujú. Ja si myslím, že je pre vás dôležité pochopiť, že oznámenie, ktoré príjmame, nie je niečím, čo môžeme vidieť izolovane. Je tu celý proces revízie politiky susedstva, ktorý prebieha a ten by nám mal poskytnúť odpovede na tie náročnejšie otázky. Dúfam, že e, sa nebudeme vyhýbať odpovediam na ďalšie otázky. Ja som to už v tomto výbore povedal a hovoril som to aj pri iných príležitostiach. Otázka, ktorá sa týka toho, o čo tu ide pri tomto južnom a východnom partnerstve. Tento dokument je nástrojom, ako aj strategickým dokumentom či strategickou víziou, aký mechanizmus budeme potrebovať. Poprvé je to môj záväzok smerom k vám, ako k výboru. Po druhé, je to záväzok celej komisie v súvislosti so susedstvom. Spomenula to vysoká predstaviteľka, ako aj predseda komisie pán Barroso. A to v tom zmysle, že v tomto druhom období mnohé veci budú vyplývať z prístupu k politike susedstva. Politika susedstva sa stáva niečím, čo si osvojujú aj ostatní komisári. Ešte jedna vec Poprvé, s nástrojom po prijatí Lisabonskej zmluvy máme možnosť uvoľňovať peniaze tam, kde máme naše záujmy. Teraz nemáme nekoordinované úsilie. Niekto by mohol povedať, že sú tu konkurenčné snahy na jednej strane, teda snahy spoločenstva a na druhej strane snahy zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Angažujeme sa e, v každodenných interaktívnych konzultáciách, teda, ktoré sa vedú medzi nami a radou, aby sme v tejto novej politike mohli presadiť naše spoločné záujmy ja som dnes požiadal predsedu a mojich kolegov, aby sa sústredili na toto oznámenie, ktoré sme prijali 8. marca. Chceme byť efektívni pri všetkých týchto 25 opatreniach. Chceme telegraficky ustanoviť, e, kto bude za čo zodpovedný, ako sa bude implementovať cestovný, cestovný plán. Požiadal som kolegium komisárov, aby podporilo vytvorenie riadiacej pracovnej skupiny, ktorá bude dohliadať na tých 25 opatrení a táto riadiaca skupina, v nej budú zástupcovia komisie ako aj zahraničnej služby. Dnes sme e, začali s ďalším dôležitým procesom, ktorý bude trvať isté obdobie. Dívame sa na národné indikatívne programy všetkých našich susedov. Budeme sa dívať aj smerom na východ. Začali sme juhom. Otázka znie, či máme technickú a finančnú pomoc tam, efekte e, by sme si ju želali a keď zistíme, že to tak nie je, tak v takom prípade by sme radi tieto záležitosti presmerovali. Ja som ochotný sa sem do parlamentu vrátiť a zúčastniť sa v takom formáte, aký si e, vyberiete, kde budeme mať možnosť rokovať o týchto otázkach. Som ochotný o tom diskutovať, aby sme zaist zabezpečili to, že budete mať transparentnú predstavu, že budete dôverovať tomu, čo my robíme a že robíme to, čo hovoríme, že chceme urobiť. No a pokiaľ ide o konkrétne otázky, pán poslanec Salafranka sa pýtal na revíziu financovania. Okrem toho, že sa budú mobilizovať finančné prostriedky na riešenie krátkodobých potrieb, e, sa budeme sústreďovať na národné indikatívne programy. Hovoríme o malých sumách Hovoríme o 4 miliardách eur na roky 2011 až 2013 pre celý región. V rovnakej miere tu máme oddiel 4 plus rezervy. To nie sú finančné prostriedky, ktoré čakajú na to, kedy ich použijeme. My sa dívame na existujúce programy a porovnávame to s potrebami našich susedov a kladieme si otázky. Potrebujeme tieto peniaze viac tam, kde sú teraz, alebo by sme ich mohli lepšie využiť ak ich budeme používať pre politiku susedstva. Zastávam názor, že by bolo príliš e, skoro hovoriť o tejto problematike v detailoch. Niektoré finančné prostriedky sú naozaj značné. Okrem toho je tu ešte ďalší zdroj finančných prostriedkov a to je partnerstvo medzinárodných finančných inštitúcií. My to presadzujeme a podporujeme a hľadáme inovačné postupy, ako financovať lepšie využitie tých nástrojov, teda investičných nástrojov pre politiku susedstva. Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu či revíziu procesu, v rámci toho, čo som práve povedal, to je už pripravené, ja vás budem informovať o tom, o aké finančné sumy tu ide, o akých hovoríme. Zastávam názor, že pani de Kaiser položila veľmi dôležitú otázku týkajúcu sa mechanizmu Môžeme to prezentovať tromi spôsobmi, teda ako to funguje, ja sa k tomu budúcnosti vrátim. My o tým rozmýšľame, nielen my, byrokrati, členské štáty. Pevne verím, že tieto dramatické zmeny, ktorý, ktor, ktorých sme svedkami, budú spojené s tými dôležitými mm, skutkami. Máme mechanizmy, myšlienky, teda v tom zmysle, že vieme, ako sa to dá dobre urobiť. Váš parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, o tom nie je pochyb. Pani Flotter, sa pýtala na viacero vecí. Tie špecifické skupiny utešencov, to bol predmet otázky, teda skupiny, ktoré majú špeciálny osobitný status. Ja som nebol prítomný na e, rade e, v piatok, v rade v piatok a na kolegiu komisárov sa už riešila táto otázka a kolegyňa Georgieva sa zaviazala, že sa skontaktuje s členskými štátmi a pokúsi sa nájsť riešenie v prospech čo najväčšieho počtu ľudí. Možno by ste mohli z mojich slov odvodiť skutočnosť, že v tejto chvíli sa nezastávam toho, aby sa peniaze presunuli z východu na juh. Zastávam však názor, že pochopíte, že som ten, čo sa zastáva toho, aby sa peniaze použili tam, kde sa dejú reformné procesy, skutočné demokratické e, procesy prechodu k demokracii. Ja verím, že Európa bude o týchto zmenách na juhu uvažovať a že tak urobia aj naši východní partneri a že využijú čo najlepšie zdroje, ktoré majú k dispozícii. Otázky, ktoré sa týkajú ľudských práv, to bola jedna z posledných otázok. Tieto sú veľmi závažné, musíme ich riešiť prostredníctvom mojich kolegov som naznačil, že sme pripravení a osobne som pripravený prísť do subvýboru pre ľudské práva a mm, chceme udržiavať, založiť kontakty a to by mala byť tiež dôležitá súčasť našej politiky partnerstva No a pán predseda, tým by som asi skončil. No výborne. Tak nebolo to len precízne, ale aj stručné. Zastávam názor, že patríte ku komisárom, ktorí prichádzajú najčastejšie a sú aj najefektívnejší. Tieto témy boli háklivé a rozsiahle a nemohli sme samozrejme uspokojiť všetkých, nemohli sme zodpovedať podrobne na všetko. Toto stretnutie bolo veľmi pozitívne, presne tak ako všetky stretnutia v minulosti a dúfame, že to bude aj v budúcnosti. Želáme vám všetko dobré, veľa úspechov vo vašej práci a vo vašich vzťahoch s nami a dúfam, že to boli tiež pre vás isté stimuly na ďalšie uvažovanie. Je to, bude to dôležité aj pre vašu inštitucionálnu zodpovednosť. Blížime sa záveru. Stretneme sa o 9.22. marca.